Dear colleagues, kolegovia, Dear colleagues, I would like to... Milí kolegovia, mali by sme začať. Viem, že ešte len prichádzate, ale pani komisárka, keď sme ju pozvali, musíme teda povedať, že sme veľmi vďační, že ste prišla medzi nás. Eh, máme teraz rokovania a diskusie o práci v následujúcej fázi koheznej politiky. Ako viete, rozhodli sme sa, že teda nielen komisia, ale aj tu v centre rozhodovania o klimatických zmenách a budúcnosti tejto politiky. Boli by sme veľmi vďační, keby ste nám povedali, ako vnímate túto vec, ako zefektívniť túto politiku, nielen teda ako chrániť prostredie v Európe, ale aj všetky aspekty, ktoré za sebou klimatické zmeny e, prinášajú regionálna politika a tak ďalej, všetky výzvy, a sme veľmi otvorení ďalšej spolupráci. Vždy ste reagovali pozitívne, keď sme potrebovali vašu podporu. Čiže tým by som chcela požiadať pani komisárku, aby sa ujala slova a podelila sa o nás, o svoje názory. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, ďakujem za pozvanie. Uistujem vás, že ak je niečo potrebné objasniť alebo mať dialog so mnou alebo s mojimi kolegami, tak sme pripravení na takýto dialog. Čiže čo nás čaká v ďalšom finančnom eh, rámci? Kľúčová otázka pre mňa je, ako čo najlepšie vynaložiť prostriedky daňových poplatníkov v Európskej únii v čase krízy, ako to zariadiť tak, aby ľudia pochopili, že peniaze, ktoré sa dostávajú do Bruselu a vynakladajú potom naspäť niekde inde. Ehm, myslím si, že v čase vážnych e, fiskálnych víziev, v čase úspor bude veľmi dôležité sústrediť sa na výzvy, ktoré jednotlivé krajiny alebo regióny nevnímajú individuálne, alebo ktoré sa lepšie a efektívnejšie dajú um, vyriešiť a ktoré robíme spoločne. Čiže jedna z prvých vecí je, kde je jasná európska pridaná hodnota. Ďalšia vec. Kroky, ktorých dopad povedie k, mm, k viacúrovňovým politickým výsledkom. Keď máme obmedzené prostriedky, tak by sme ich mali vynakladať múdro, nielen na jeden cieľ, ale e, viacero cieľov naraz. Uvediem príklad. Napríklad, ak e, chceme podporiť eh, budovanie novej infraštruktúry alebo poľnohospodárstvo, bolo by dobre už v plánovacej fáze vynaložiť prostriedky tak, aby napríklad projekt infraštruktúry bol už eh, prispôsobený klíme, eh, stúpaniu hladiny mori a tak ďalej. Čiže by sme sa mali sústrediť na ciele, ktoré prinesú krátkodobý rast a zamestnanosť a tiež strednodobé ciele. Domnievam sa, že zefektívnenie klimatických opatrení v európskej politike sa dotýka všetkých týchto častí. Klimatické zmeny sú globálnou výzvou, Európa musí reagovať koherentným spôsobom. A k efektivnosť v iných politikách eh, sa má dosiahnuť, tak v klíme to má viac úrovnivý účinok, napríklad udržateľná mobilita, udržateľná doprava, nižšia energetická efektívnosť, vyššia energetická bezpečnosť. Ako dôsledok eh, budeme musieť teda dovážať menej palív, rozvoj nových zelených technológií a tiež eh, zdravotné dopady ja e, budeme mať čisté prostredie v mestách, čistú vodu, čistý vzduch a tak ďalej. Ak budeme konať inteligentne, tak to podporí aj našu schopnosť, rast a zamestnanosť. E, začatie investícií do zelených technológií má jeden z najväčších potenciálov pre budúcnosť vývozu a priemyslu. Už teraz tento sektor na 3,5 milióna Európanov Energetická efektívnosť e, znižuje náklady hlavne dovezené energie pre domácnosti a spoločnosti a znižuje to naše účty. <clears throat> Rok 2011 bol prvým rokom vôbec, kedy priemerná cena ropy bola viac ako 100 dolárov za barel a dôsledok sme jasne pocítili minulý rok v Európe. Cena, ktorú platíme za dovezenú e, ropu, teraz nehovorím o fosílnych palivách, hovorím iba o rope, ktorá sa zvýšila o 40 v porovnaní s predošlým rokom a minulý rok sme vynaložili 315 miliónov, e, miliard eur e, za dovezenú ropu. Naši občania by povedali, že to je obrovská suma peňazí, ale koľko je 315 miliard eur? To je v podstate veľkosť gréckého dlhu. a Vtedy ľudia pochopia, že je to veľa peňazí. A aby som to tak um, dala do perspektívy, náš obchodný deficit v roku 2007 bol 150 miliard eur. Inými slovami, to, čo sme doviezli, to, čo sme zaplatili za dovezenú ropu, plus všetky tie prebytky eh, vygenerované vo všetkých sektoroch, tak toto je ten objem. Čiže nie ide len o klímu, energiu, ide aj o zlepšenie makroekonomických podmienok v Európe. Energetická účinnosť takisto podporuje miestne podniky, sektor výstavby, sektor, ktorý vážne utrpel súčasnou krízou, Plná implementácia opatrení energetickej účinnosti by mohla viesť k úsporám asi dvoch, alebo vytvoreniu dvoch miliónov pracovných miest a finančné úspory by mohli predstavovať tisíc eur na jednu domácnosť. Ale samozrejme, prechod k nízkohlíkovému hospodárstvu nie je zadarmo. Vyžaduje si značné investície v nasledujúcich rokoch. To by sme mali mať na zreteli predovšetkým v súkromnej sfére. Potrebujeme ale aj európsky rozpočet, aby konal ako stimul pre vynakladanie prostriedky v členských krajinách a regiónoch, tam, kde je možné, je možné dosiahnuť zmenu. Dnes 5 až 7 európskeho rozpočtu je spojená s e, klímou a to je príliš málo, aby sme e, vyvolali štrukturálne zmeny v našom hospodárstve preto chceme posilniť výdavky v klimatickej oblasti asi o 20 e, v európskom rozpočte s príspevkami všetkých relevantných politík. Samozrejme, tých 20% nepôjde do toho úzkeho portfólia klímu. Je to možné dosiahnuť prostredníctvom investícií, ktoré sú spojené s klímou, napríklad eh, izolácia budov, investície s klimatic- eh, súvisiace s klimatickými krokmi, napríklad vo verejnej doprave a podobne. O tom hovoríme. Kohezná politika je ideálna pre podporu e, regionálneho rastu a konkurencieschopnosti, takisto podporuje prechod k nízkouhlíkovej hospodár, e, ekonomike. Regióny a mesta e, môžu upraviť svoje budovy, môžu rozvíjať čistú dopravu, energetická infraštruktúra by sa dala zmodernizovať, tam, kde sa používajú inteligentné siete, nové zelené technológie, Nové miesta a nové profesie sa môžu adekvátne prispôsobiť. Toto všetko by sa malo decentralizovať. Aby sme dosiahli tento cieľ, potrebujeme upraviť európsku stratégiu rastu a komisia e, bude podporovať rozvojové potreby e, podnikateľov, potrebujeme tematickú koncentráciu, adekvátnu pružnosť pre regióny a členské krajiny. Myslím si, že navrhované nariadenie na... vytvára dobrú, dobrý základ pre tento cieľ, aké nástroje máme k dispozícii, aby sme zefektívnili klimatické opatrenia maximálnym spôsobom pre regionálny rozvoj. Jednak jeden kľúčový nástroj, ktorý máme v kohoznej politike, sú rokovania o partnerských zmluvách a operatívne programy s členskými krajinami a regiónmi. Oni neskôr, e, toto neskôr rozhodne o dopade európskej podpory. Tieto rokovania e, musí viesť naša spoločná európska stratégia rastu, ako aj princípy, napríklad princíp udržateľného rozvoja. Ale mohli by sme si položiť otázku, ako je to s investíciami vysokého potenciálu, ktoré nespadajú do tohto rámca, ale predsa len splňajú potreby regionálneho rozvoja. Tento rámec je pružný, aby E, obsiahol všetky mm, najlepšie investície, kohezná politika nie je a nemala by byť jediným zdrojom financovania regionálneho rozvoja. Táto európska politika, a európske zdroje, a hlavne v očiach tých, ktorí za to platia, by mali byť vynaložené na regionálne potreby, ktoré najlepšie spadajú do e, európskych cieľov. E, takisto aj identifikácia týchto investícií prinesie ovocie v stredno- a krátkodobom horizonte. Miestne orgány sú niekedy pod veľkým tlakom zo strany vplyvných lobbystov a na podpore svojich projektov. Niekedy sa sústredia na ďalšie voľby alebo chcú kopírovať ostatné regióny, hoci to neprináša veľký e, hospodársky e, profit. Preto Musíme mať dobre strukturovaný dialog medzi Európskou úniou a jej regiónmi. Aby sme dokázali zmerať výkon tejto politiky, potrebujeme mm, primerané opatrenia, primerané zdroje. Európske inštitúcie mm, budú chcieť vedieť, koľko prostriedkov sa vynakladá do klímy, ale aký to má výsledok, napríklad znižovanie emisí uhlíka. Eh, koľko, aký užitok tieto prostriedky vygenerovali a preto spoločné ukazovateľe v koheznej politike umožňujú zistiť v implementačnej fáze skutočný pokrok smerom k cieľom klimatickej politiky. Toľkokrát sme už hovorili v EÚ o implementácii týchto cieľov. Nie len o pekné vyhlásenia, čo by sme mali urobiť, je dôležité, aby sme dokázali aj zistiť, ako tieto kroky, um, aký mali vplyv. Samozrejme, maximálny úžitok sa dosiahne vtedy, keď sa splnia potrebné predpoklady. Legislatíva a administratíva musí byť pripravená vopred, aby investície boli maximálne uh, užitočné. Toto bude úloha podmienečnosti ex ante pokiaľ ide o prechod k nízkouhlíkovému hospodárstvu vo všetkých e, sektoroch členské krajiny budú musieť transponovať potrebné smernice, napríklad e, energetická účinnosť budov, energetické služby a tiež e, podpora <coughs> využívania energií z obnoviteľných zdrojov. Pokiaľ ide o prispôsobenie sa klimatickým zmenám, čo si myslím, že bude čoraz viac zaujímavé, pretože sa musíme prispôsobovať, tak investície napríklad v oblasti národných a regionálnych eh, plánov eh, pre prípad katastrof. Odolnosť voči riziku alebo voči klimatickým zmenám, tam sa pripravia špecifické projekty. Nechceme financovať napríklad železnice, ktoré sú na pobreží, ktoré pravdepodobne budú zaplavené o nejakých 10 rokov bez nejakej alternatívy alebo bez primerných opatrení. To by nebol správny spôsob, ako vynakladať prostriedky daňových poplatníkov. Som rada, že sme pokročili v, s podrobnou európskou databázou o prispôsobení sa klíme ktorá umožní regionov e, porovnať klimatické rizika. V prípade, že máte problémy v nejakom regióne, tak môžete zistiť, aké regióny majú podobné problémy, ako ich riešia, aké sú osvedčené postupy, aká je expertíza. To je spôsob, ako môžeme spolupracovať. Na záver, tieto, tento rokovací rámec sa sústreďuje na zdroje a sú tu dvo, dvojstupňové nástroje v oblasti financií. Najskôr chceme, aby prostriedky boli vynaložené na investície, ktoré sú najbližšie k EU 2020 a jej cieľom. Inovácie, malé a stredné podniky, konkurencieschopnosť a nízkouhlíkové investície. Po druhé, v rámci e, tohto projektu navrhujeme energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje <clears throat> niečo ako prach, pretože to je oveľa nižšie ako odhadované potreby. Myslíme si, že po tom, čo prebehnú rokovania o vynakladaní týchto prostriedkoch, toto sa presiahne. Možno si myslíte, že to je zbytočná prísnosť alebo disciplína, ale vôbec nie. Tento prah je nízky, teda ľahko sa dosiahne preto by sa to nemalo oslabovať a po druhé kategória je široká, akékoľvek investície do energetickej účinnosti e, v, vo výstave, infraštruktúre alebo investície do obnoviteľných zdrojov e, tam budú spadať. A po tretie, je to niečo ako maják. Európska únia ukazuje, že chce preklenúť tú veľkú medzeru ktoré ju delí od jej energetických cieľov a ambícií v oblasti obnoviteľných zdrojov a regionálne orgány vedia vopred, že sa musia pripraviť jednak v oblasti projektov aj v príprave svojich vlastných kapacít v tejto oblasti. Toto programové obdobie by mohlo byť e, podporou pre tieto investície, ktoré sú ohrozené veľkými skozmi kvôli nedostatku administratívnych kapacít a takýto regulačný signál do budúcnosti e, povedú k splneniu týchto cieľov, čo by sa nám bez toho nepodarilo. A na záver by som chcela povedať, že mm, nechcem hovoriť dlho, ale som rada, že som zo Zhruženia Európskych regionov dostala list, kde mi vyjadrili jasnú podporu smerom k takémuto mysleniu a smerom k snahe zefektívniť klímu aj z pohľadu rozpočtu, čiže musím povedať, že to bola veľmi vítaná podpora z tejto strany. Dovolte mi ešte povedať na záver, že sme my otvorení tomuto dialogu. Mm, je to veľmi špecifická téma v mnohých ohľadoch, ale ak chceme mať udržateľný rozpočet v Európe, tak môžeme takýmto spôsobom ukázať občanom, že riešime výzvy a že Európska únia má svoje vlastné ciele, ako napríklad stratégia EU 2020. Ďakujem, pani komisárka. Milí kolegovia, máme pol hodinu. Chcem teraz uzatvoriť zoznam rečníkov, neviem koľko presne času sa nám podarí um, vyčleniť, aby sme mohli odpovedať aj na otázky. Neviem. Dúfam, že to zvládneme. Začneme Katrin Belger. Thank you very much, Mrs. Ďakujem, pani Hedegaard, za vašu prítomnosť. Bolo to veľmi zaujímavé. Chcem vám po, po, poblahoželať. Tí z nás, ktorí sledovali vašu prácu, eh, vás vždy len eh, radi na dielku podporia. Hovorili ste rozsiahlo o finančnom dopade, čo nás to stojí teraz a čo nás to bude stáť, pokiaľ ide o klimatické zmeny v budúcnosti. Ale kladiem si otázku, či v týchto číslach eh, je zahrnutý aj dopad eh, straty biodiverzity. To nie vždy sa zapracováva eh, pri rovnakom pochopení a pritom e, ústup e, biodiverzity je to, je to, je to e, akási tichá kríza. A klimatické zmeny budú mať dopad teda na tento ústup biodiverzity. Ale aj, sú to aj iné veci, ale ako vidíme v súčasnosti v časť e, častiach e, Spojeného kráľovstva máme sucho, máme určitý zákaz použitia vody teraz a to má všetko dopad na biodiverzity. To všetko spú, s, e, e, spúšťajú práve klimatické zmeny. A ako sa e, klíma mení, tak e, e, živočišné druhy budú chcieť migrovať. Takže tá e, správa z minulého roka ma pre, predložila e, finančné náklady spojené so stratou biodiverzity. A pýtam sa, či tieto náklady sú tiež súčasťou vašej kalkulácie týkajúcej sa zmiernenia dopadov klimatických zmien, e, aké e, s cieľom dosiahnuť e, tendencie ud, udržateľného rozvoja. Kolegovia, na zozname máme 10 e, rečníkov, preto každý z vás má len minútu a pol. Zamerajte sa prosím na vašu otázku, ak chcete vôbec e, odpoveď od pani komisárky. Konstanc Krell je ďalšou rečničkou. Ďakujem. Ďakujem pani komisárka za, vašu veľmi, za váš veľmi angažovaný e, prednes ako správodajkyňa pre všeobecné nariadenie mám takú všeobecnú poznámku, na vašom mieste by som sa tiež tešila návrhu komisie ku koheznej politike, pretože takto odhadom sa vlastne e, je tu zahrnuté všetko, čo sa financuje v oblasti klimatických zmien. A myslím si, že tu v miestnosti nie je niekto, kto by mal niečo proti klimatickým zmenám a proti tomu, že treba konať. Ale práve tu v miestnosti sú politici, ktorí sú zodpovední za koheznú politiku. To vám chcem zdôrazniť. Kohezná politika sa nerovná ochrane klímy. Samozrejme, že mnohé sa dá spojiť, zlúčiť a musí sa zlúčovať, aby európsky daňoví poplatníci, e, aby ich prostriedky sa e, investovali rozumne. Ale medzi našimi politikami sú určité rozdiely medzi kohéziou a klimatickými zmenami. A vzhľadom na diskusiu, ktorú tu mesiace realizujeme, nemáme e, v niektorých regiónoch takú flexibilitu, ako ju máme v najvyspelejších regiónoch. Napríklad e, rozvoj obnoviteľných e- energií a technológií v tejto súvislosti. Tu sa prestreluje ten cieľ. Napríklad v mojom rodnom meste, a to je taký príklad, existuje elektráreň na biomasu, ktorá má veľmi, veľmi zlé čísla pretože bohužiaľ práve si vybrali e, ako, ako palivo e, drevené stružliny a tý, ich cena ide veľmi do výšky. A keď sa teda kohezná politika zamera len výlučne na výskum a investície do obnoviteľných energií, do klimatických e, záležitostí, tak ten samotný, samotný zámer koheznej politiky, to znamená dosiahnuť hospodárskú koheziu, tak sa, sa míňame cieľom a preto teda môj odkaz smerom k tomu, že potrebujeme viac flexibility pre regióny a oni sa majú riadiť čo najbližšie k svojim vlastným potrebám, potrebám toho či oného regiónu. Ďakujem. Konstanc, e, hovorili ste dlhšie, ako bo, bolo vyčlenené. Prosím, prosím Jana Albrichta, aby dodržal čas. Ďakujem pani komisárka, za vašu e, prezentáciu. Veľmi krátke otázky mám. Pokiaľ ide o, o vývoj a, a výskum, vy hovoríte, že, v, že by sa nemali podporovať v, vo vyspelejších regiónoch infraštruktúry. Vy, e, takisto tu máme tie zákaz e, na e, redukciu e, emisí e, skleníkových plynov. Súčasne tu máme koncentráciu voľných tematických priorít a samozrejme tiež, keď sa pozeráme štvrtú časť, a to je efektívnosť uhlíkovej eko- ekonomiky, budovy, takisto keď hovoríme o doprave. Doprava je mimo tohto balíčka a podpora klimatických zmien, to je tiež mimo tohto balíčka. Takže Mám naozaj pochybnosti, či by sa to malo tak e, koncentrovať v rozvinutejších oblastiach. Na týchto 80 bez dopravy a bez iných oblastí mali by sme byť otvorenejší a flexibilní. Prečo teda, moja otázka, prečo zakazujeme všetko, čo sa spája so životným prostredím, so základnou infraštruktúrou v viac rozvinutých oblastiach a potom druhá otázka priorita. Pani Lukačevská, ďalšia otázka a potom e, druhý blok. Ďakujem. Myslím si, že každý v tejto sále vie, že musíme bojovať proti klimatickým zmenám, ale v Európe emitujeme len pár percent z CO2, ktorý ide do ovzdušia a tí najväčší emitenti, tak povediac, tí sa nenachádzajú v Európe a, a nechcú bojovať proti emisiám. Kohezná politika e, má aj ten cieľ vyrovnať rozvojové rozdiely. Rôzne, máme určite rozdielne priority v starých členských krajinách a v nových členských krajinách EÚ. Už dnes vidíme, ako vyzerajú pracovné náklady tu v Európe. E, I náklady za služby sú oveľa drahšie než mimo EÚ. Mnohé podniky, mnohé firmy chcú relokalizovať, chcú vy, e, pracovať mimo EÚ. A tu moja otázka, kde vidíte možnosti na to, aby európska schopnosť sa udržala a, a aby sa tu vytvorili nové pracovné miesta. Ide o, bojo, o konkurenciu v rámci EÚ, ale oveľa viac aj a konkurencieschopnosť EÚ z globálneho pohľadu. Musíme sa tiež pozerať aj na potreby nových členských krajín. Ďakujeme. Slovo máte vy, pani komisárka, teraz nech sa páči. Ďakujem. Pokiaľ ide o ten posledný bod, kde vidím pracovné miesta, uvediem príklad. Dôvod, prečo som spomenula toto číslo, mohli by sme si e, e, E, rôzne čísla, myslím si, že je celkom jasné, že ak naše ekonomiky by boli ekonomicky efektívnejšie, energeticky efektívnejšie, ušetrili by sme prostriedky, ale je tiež jasné, že keď upravujeme e, budovy a potrubia a keď ich e, modernizujeme na efektívnejšie systémy, tak v týchto pracovných miestach je jedna pozitívna vec – to sú pracovné miesta, ktoré sa nedajú e, e, posunúť ďalej do, do Číny, outsourcovať. Sú to pracovné miesta pre miestny stavebný sektor a kde máme veľkú nezamestnanosť v Európe teraz v, konštrukt, v, v stavebnom sektore. A preto tvrdíme, že tu je niečo, môže rozbehnúť lokálne aktivity hneď teraz, keď to potrebujeme a dlhodobé efekty budú tie, že ušetríme prostriedky, naši občania ušetria prostriedky, to je jedna vec. Tiež si však myslím, že to nakopne aj inovácie. Ak to budeme robiť, a máme už, myslím, veľmi dobré rôzne e, elementy pre modernizáciu, efektívne potrebujeme. Chceme zostať konkurencie schopní, chceme robiť niečo, čo môže zvýšiť vývozné možnosti, pretože my vieme, že do tejto oblasti prichádzajú i iní a chcú efektívnejšie e, ekonomiky. To je len jeden z príkladov. Pán Olbricht sa pýtal na dopravu. Prečo doprava nie je tohoto súčasťou? Logika je taká, že e, tu sú energetické siete, e, výpočtovej infraštruktúry a musím povedať, že ak by sme mali zapojiť dopravu do tohto, tak by sme si mali uvedomiť, že za normálnych okolností, keď hovoríme o doprave, hovoríme o veľkých e, sumách, veľkých prostriedkoch a keď pôjdeme týmto smerom, tak určite budeme mať na to vyčlenených viac prostriedkov Dôvod, prečo energetická účinnosť v návrhu komisie mala takú dominantnú pozíciu, to je aj preto, že jeden z cieľov 2020, kde Európa mešká, a to bolo rozhodnuté v roku 2008, je 20 do roku 2020, e, dosiahneme len 9 napriek múdrym argumentom Pani Krell e, tvrdí, že nemôžeme mať koheznú politiku, ktorá sa bude zameriavať len na obnoviteľné e, energie a e, klimatické zmeny. A preto aj netvrdím, že by to malo byť všeliekom. Myslím si však, že mali by sme byť opatrní pri vami navrhovanej flexibilite. V komisii to tak vidíme. Viem, že niektoré členské krajiny žiadajú o flexibilitu Momentálne hovoríme, rokujeme o smernici o energetickej účinnosti. A každý hovorí len o flexibilite. Ale problém je v tom, že flexibilita veľmi často znamená len to, že či dosahujeme naše ciele alebo nie, to nie je vždy celkom jasné, pretože veľmi často je to také kódované slovo, ktoré znamená, chceme robiť to, čo chceme, čo, čo sa nám hodí. Je to veľmi zložitá finančná hra, E, okolo rozpočtu. A najlepší argument pre e, použitie prostriedkov na európskej úrovni je to, že ak viete dokázať, že nám to pomáha dosiahnuť politické ciele, myslím si, že tu, tu, tu bola e, tendencia hľadať mnohé, pri mnohé ten, e, priority, veľmi sa to rozptýlilo a občanom nie je jasné, aká je vlastne pridaná európska hodnota. A to sa snažíme pretaviť do tohto rozpočtu, dosiahnuť niečo, čo ľuďom e, na lokálnej i regionálnej úrovni bude dávať e, zmysel. Katrin sa pýtala na stratu biodiverzity a veľmi jasne ste sa pýtali, ako kalkulujeme náklady klimatických zmien. Na tej cestovnej mape pre e, e, realitu sme sa snažili odhadovať určité sprievodné e, prínosy pre zdravie, čisté ovzdušie a tieto oblasti budeme mať menej e, dusíkatých zlúčení a tak ďalej a tak ďalej. Treba povedať, že ekonomická cena biodiverzity kde stále potrebujeme ešte stále tú metodológiu, ako čo nám vlastne pomôže e, dosiahnuť v biodiverzite e, ekonomické prínosy. To, čo robíme na medzinárodnej úrovni i vo, vonkajšom rozpočte, spolupracujeme s komisárom pre životné prostredie, aby tu boli tie prepojenia medzi diverzitou a klimatickými zmenami, pretože to je v súlade s tým, čo ja označujem za e, teóriu e, jedno euro viaceré účely. Na každej konferencii e, sa hovorí o prostriedkoch na to, či ono, na klímu, na biodiverzitu, prístup k trvalo udržateľnej energie. Niečo je dobre pre africké krajiny, niečo je dobre pre biodiverzitu. Treba to vnímať v koherentnejšom a, a holistickejšom rámci. To sa aj snažím v tejto časti rozpočtu. Ďakujeme pani komisárka. Teraz ďalších e, 5 rečníkov. Lambert van Nistelrooy. Pani komisárka, myslím si, že sa e, e, uveráte dobrým smerom, pokiaľ ide o, o, o e, nastolenie správneho programu pre regióny a mesta, pretože nedajú sa veci rozštiepiť a nájsť na všetko ten správny vzorec s integrovaným kohezným postupom v regionálnych, lokálnych radách tento prístup je podľa mňa veľmi, veľmi nesprávny. Vy ste hovorili o tom, že treba dosiahnuť viac eh, disponibilných eh, prostriedkov, ako keby jedna a jedna malo byť tri. V určitých podmienok jedna a jedna môže byť aj nula. Dávame viac prostriedkov, viac ich koncentrujeme, ale súčasne krajiny škrtajú svoje výdavky, eh, nerobia to v inteligentných sieťach, vo výskume, vývoji. Takže by som chcel vedieť trošku viac o vašej, vašom zanietení, o vašej e, práci smerom k rade, pretože na konci by sme nemali mať výsledok, že oni jednoducho nepríjmú e, e tie veci. My im tvrdíme, že majú pracovať s 7% energetickej účinnosti, ale ledva dosahujú 1,5%. Takže ako vlastne kombinujete finančné stimuly a reguláciu? To je, to je otázka, pretože finančná otázka tu sú také obrovské príležitosti. Napríklad také príležitosti investovať do nových ekonomík v Grécku teraz napríklad. Výroba energie, solárne energie, formy energie. Otázka znie, znie, že či je to všetko len taký voľný výber, alebo, alebo je tu aj viac. Thank you. A Monika Smolková. Pani Smolková. Ďakujem pekne, vážená pani komisárka, veľmi v krátkosti. Oceňujem vaše posolstva, efektívne využívanie finančných prostriedkov a disciplína. Myslím, že to sú kľúčové slova. E, minulý týždeň, mám takú konkrétnu otázku, minulý týždeň Marseille sa konalo Svetové fórum o vode Vieme dobre, že so zmenou klímy veľmi úzko súvisí aj dostatok, respektíve nedostatok vody. Máme nedostatok pitnej vody, ale každoročné obrovské záplavy. Moja otázka znie, aké konkrétne opatrenia sa v tomto smere pripravujú, aj e, preto, že mnohé si zapričujeme nedisciplino, vlastnou nedisciplinovanosťou. Ďakujem pekne. Thank you, Elizabeth Ďakujeme, Elizabeth Šreta. Budem veľmi stručná. Myslím si, že je veľmi dôležité konštatovať, že tento Európsky parlament prijal správu k pracovným miestach, kde je veľa vecí v tých bodoch, o veciach, ktoré pomenovala pani komisárka. Vlátanie toho, že práve na toto majú byť použité štrukturálne fondy, aj tie najviacnásobné efekty, to treba konštatovať. E, k tomu máme rozhodnutia tu v parlamente. Potom, keď chceme hovoriť konkrétne o nariadení, už musím povedať, že problém je v tom, že v určitých štruktúrach, napríklad vo všeobecnom nariadení, je určité nepochopenie. Veci treba riešiť inde, nie v oblasti 20%. Môžeme sa postarať o to, aby Viaceré politike e, e, dosahovali týchto 20 a je tu návrh, aby sme tie e, sme tu zapracovali ten trvalo udržateľnú dopravu napríklad. Tým sa dosahuje ten cieľ, pretože doprava má veľký podiel medzi treba medzi 4 a 7 to trošku preformulovať. Komisia o tom už hovorila. Určite to posunieme i ďalej lokálnym a regionálnym úrovňam na nich je základná zodpovednosť. A takisto, keď sa pozrieme do ďalších častí, tak tam je energia vyňatá. A to je aj dôvod, pretože pre inteligentné siete potrebujeme decentralizovanú energetickú sieť a toto treba investovať a treba sa presne pozrieť na to, že životné prostredie sa týka e, e, v, v otázok, v rozvojovejších krajinách otázok um, užitkovej vody a v EFRE sa musíme, e, teda v Fonde pre regionálny rozvoj sa musíme snažiť o to, aby bola zapracovaná aj e, trvalo udržateľná doprava. A doprava e, musí byť spolufinancovaná a teda príspevok k tým 20%. Ak sa toto vyrieši, tak sa vyriešil problém. Môžeme dosiahnuť to, čo sme chceli a ten cieľ, tá myšlienka v pozadí všetkého je teda potom možná. Myslím si, že to sú veci, ktoré e, sa dotýkajú tých 20%, ale ktoré na iných, v iných častiach e, nariadenia veci upravujú. A jedna z vecí je tá, že koncentrácia sa e, nerobia na investičnej úrovni, ale tematickej cieľovej úrovni. Tak potom môžeme hovoriť o multifondo Toto by som chcela navrhnúť a chcela by som, aby sa išla týmto smerom. Týmto smerom treba proste diskutovať. Thank you, Elizabeth and Viktor Boštinár. Ďakujem pekne, Elizabeth, teraz Viktor Boštinár. Ďakujem. Pani predsedajúca, prepáčte, že som sa prišiel neskoro, ale sa hlasovalo vo výbore Pety. Chcel by som poďakovať za vaše záväzok prijať pravidlá, na ktorých teraz pracujeme, na budúci finančný rámec, na budúce finančné obdobie a v rámci toho aj rozmer klim, klimatických zmien. A osobitne sa mi pozdáva to, že je potrebné, aby do toho boli zapojené členské štáty a napokon správa z minulého roku, tá správa komisie z minulého roku ehm, hovorila, že zatiaľ sa nám podarilo dosiahnuť len 10 bodov z našej stratégie 2020 na miesto 20. Ja by som chcel zopakovať e, môj e, záväzok e, zahrnúť do kohezného fondu také projekty, ktoré poprvé sa týkajú predovšetkým úspor energie v bývaní a po druhé kogenačné jednotky na výrobu energie, ktoré by mohli byť väčšieho výkonu než 20 MW. Prečo? Mám tu štúdiu. Nebudem teraz hovoriť o výhodách z pohľadu životného prostredia, alebo klimatických zmien, alebo tvorby pracovných mien, alebo miest, alebo e, z, z pohľadu znižovania emisí a tak ďalej. Toto všetko ani nemusím spomínať samozrejme v neposlednom rade aj nižší účet za elektrinu alebo za energiu. Ale mám tu aj štúdiu komisie z Centra pre výskum energetiky, a oni merali veľkosti jednotlivých elektrární. Malé jednotky sú často charakterizované nízkou efektívnosťou palíva v porovnaní s veľkokapacitnými elektrárňami a napokon e, vysoké náklady na malé elektrárne v porovnaní s veľkými zvyšujú náklady, systémové náklady v tomto odvetví. Takže môj návrh, aj dívam sa pravda aj na to, čo ste robili v minulosti, či by sa nedali nejakým spôsobom zmeniť pravidla tak, aby aj veľké um, elektrárne a kogeneračné jednotky mali možnosť prístupu k takýmto peniazom, pretože toto e, je jediný spôsob, ako máme dostať našim záväzkom stratégie 2020, e, tak potom náklady budú príliš vysoké, aby tam sa to nepodarí. A bude to na škodu predovšetkým občanom, nielen členským štátom. Ďakujem pekne a rád si vypočujem váš názor. Ďakujem pekne. Predsedajúca. To bola vlastne už posledná otázka na mojom zozname, ale ja by som tiež chcela položiť otázku, že či v kontexte potreby mať také politiky, ktoré berú ohľad na klimatické zmenu, či beriete do úvahy aj takisto dopadové štúdie na životné prostredie a podobne. Preto Pred, pani komisárka, ďakujem pekne. E, my to uva- u- berieme do úvahy, ale napríklad e, v členských štátoch, ktoré napríklad vedia, že sa napríklad zvyšuje morská hladina, tak e, ak sa buduje časť mesta v prístavnej časti, tak sa to teraz buduje vyššie, než to doteraz bolo. A či sa to má štandardizovať napríklad na európskej úrovni, to je ťažko povedať. Na budúci rok chceme pripraviť stratégiu prispôsobenia sa novým podmienkam. Ehm, ale chceli by sme byť opatrní, aby sme príliš e, niečo nepredpisovali z európskej úrovne, pretože v takýchto otázkach e, je situácia veľmi rôzna priamo v teréne ale pripravujeme takú stratégiu na prispôsobenie sa na prvú štvrtinu, e, prvý štvrť rok 2013. Ďakujem pánovi Bostineru za vaše, vašu otázku. A Chápem, čo ste hovorili o elektrárniach ako generačných jednotkách. Myslím si, že oni majú možnosť čerpať prostriedky z e RDF, ale vám išlo asi o to, aby išlo, mali možnosť aj z koheného fondu, ale ako viete, išlo o, máme tu aj ETS, ale prakticky hlavný účel kohezného fondu v súčnosti by to malo byť niečo iné. Ale ja som si poznamenala, čo ste povedali a môžem to predniesť na komisii Um, takisto pani Schröder hovorila o trvalodržateľnej doprave. E, prakticky máme aj cieľ trvalozateľnej dopravy. Ehm, malo by to byť 20 e, e, celého EU rozpočtu a z ERDF je to 6 a 20 To by malo byť niečo, čo je priamo súvisiace s klímou, ale to neznamená, že doprava by nemala byť zahrnutá. Tá tvorí 20 rozpočtu. Pani Smoková hovorila o mm, záplavách a e, politikách pre vodu. Ja viem, že kolega Potočník pripravuje na budúci rok modrú knihu o vode, kde mnohé z týchto vecí budú um, riešené. Takisto aj na toto máme plány pre adaptovanie, teda pre prispôsobenie sa novej situácii. A súhlasím, že asi by sme trošku, súhlasím s vami, že mali by sme posunúť trošku ten pohľad, pretože aj sme svedkami v poslednej dobe, že v niektorých častiach je stále viac záplav, v jednej časti Európy a zase inde, napríklad v Španielsku, Taliansku, e, Grécku sú suché obdobia. Počula som, že neviem, momentálne v Portugalsku nepršalo od novembra snať. Normálne majú mať drážky počas zimy, dokonca ešte aj v Británii sú momentálne niektoré časti e, v suché. Takže je jasné, že musíme posunúť náš spôsob myslenia, ale práve táto modrá kniha by mala Ehm, táto mapa by mala obsahovať práve tieto obavy a navrhovať určité politiky. Ehm, budeme sa snažiť zabezpečiť koherentný prístup k vode. Napokon otázka pána pán Nistelroja. Čo robíme na rade ako ste povedali, že čo to pomáha, keď máte finančné príspevky, keď nemáte ešte vybavené nariadenie. Ja by som povedala, že o tom všetkom vlastne je smernica o efektívnosti, energetickej efektívnosti, aké sú nástroje, aké sú požiadavky. Presne tam by mali tieto veci ísť ruka v ruke, rozpočet s nástrojmi pretože či už ide o regionálny krajský orgán alebo miestny orgán, E, každý povie, že sú ťažké časy finančné, nechcíte od nás, aby sme toto všetko prefinancovali, preto musíme prepojiť naše politické priority s rozpočtom. A posledná vec, ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme sa pokúsili tak ako ste o tom hovorili aj vy v podstate, aby sme prilákali viac súkromných investícií. Samozrejme, že e, nemôžeme rekonštruovať e, a renovovať naše budovy a domy cez verejné rozpočty. Musíme to robiť e, takým spôsobom, aby sme prilákali do tohto aj súkromné firmy, pretože tam je veľká možnosť zamestnanosti. Ďalej, čo sa týka zhromaždenia európskych regiónov. Ja som eh, ja by som teraz chcela len citovať, čo tá sa uvádza v liste, že na páze konzultácií s našimi členmi eh, predsednička výboru ma chce informovať, že pod, široko podporujú tieto špecifické alokácie prostriedkov z ERD v členských štátoch. A výbor regionov víta respektíve Združenie miesta obcí a regionov víta takúto iniciatívu prospech stratégie 2020 a uznáva urgentnú potrebu e, riešenia klimatických zmien a znižovania MSCI a preto je dobré, že 20 z ERDF prospech zvýšenia efektívnosti na komunálnej úrovni to určite pomôže dosiahnuť inovácie a najlepšie postupy e, aj v tejto oblasti. Takže ja si myslím, že toto je to najlepšie, čo sa môže udiať udiať, lebo viem, že niekedy členské štáty volajú, že potom, že chcú mať flexibilitu a chcú, aby e, si regióny o tom samé rozhodli, ale teraz už samotné regióny nám poslali list, že nás podporujú a že súhlasia s tým. Takže ďakujem pekne za možnosť takéhoto dialógu s vami predsedajúca. Ďakujem pekne. Vítame to, čo ste povedali, pani komisárka, ale ako ste povedali, nejde iba o regióny, ale aj o mesta a starostov v mestách. Im tiež vieme, že otázky energetickej efektivnosti sa musia riešiť eh, lokálne a sú to mesta a obce, ktoré takéto projekty budú vykonávať. Ďakujem pekne.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 Kolegovia, ešte máme 20 sekúnd do hlasovania. Chcela by som vás informovať o rozhodnutiach politických koordinátorov z včerajšieho večera. Predsedajúca si prosí čaj. initiative and implementation report. Máme tu správy z vlastnej iniciatívy a kolegovia sa rozhodli, že takto to dopadne. E, Európska politika energetiky v kontexte koheznej politiky to bude EPP ale keď stále pracujeme na doľaďovaní názvu, regionálnej stratégie pre klimatické zmeny eh, a reštrukturalizácia na regionálnej úrovni, to dostanú sociál SAD, ale to bude už druhá správa. Tretia správa sa týka pokroku v politike súdržnosti, to ide ALDE, potom je tu ďalšia požiadavka na e, Európsky fond Solidarity a ich e, vykonávacie predpisy. To je pre EPP. Potom ďalšia vec, o ktorom sme rozhodli, bolo spoločné vypočutie s výborom ITRE o lepšom prepojení e, stratégie 2020 a štruktúrálnych regionálnych politík Tiež sme sa shodli na tom, že chceme mať spoločné či nie, 29. mája spoločný meeting od 3. do 16.30 a budeme pokračovať v druhej polovici legislatívneho obdobia takže sa budeme sústrediť na rodovú rovnosť v našich politikách. A je to práve Elizabeth Schröder, ktorá bude mať túto, toto vôbec na starosti. Dúfam, že Elizabeth o tom vie a že s tým súhlasí. Teraz môžeme prejsť k hlasovaniu. Ako vždy by som si chcela najprv overiť, či všetci máte hlasovacie kartičky a či nám funguje hlasovacie zariadenie. Takže môžeme otestovať, či vám fungujú kartičky. Prosím, strčte si ich do zariadení a overíme to. je tu 40 kartičiek a len 36 ľudí hlasovalo. Skúste všetci hlasovať, aby sme mohli vidieť, že či aj hlasovanie funguje. 37 ľudí hlasovalo zo 40 eh, hlasovacích kartičiek, tak neviem, prečo zbytok nehlasoval. Možno, že vaše prístroje nefungujú. Takže my tu máme hlasovanie o vytvorení nástrojov pre zdieľanie rizika. Môžeme začať hlasovať. Neviem, prečo ešte stále tu mnohí rozprávajú a pobehujú a ja nemôžem začať hlasovaním, hovorí predsedajúca. Can... Prosím, keby každý, kto už chcel hlasovať, sa niekde umiestnil. a chcete hlasovať? Okay, merci. So we start with compromise tak začneme kompromis 11, to je za. To je proti. To sa zdržal, prijatý. Kompromis 12, to je za. To je proti. To sa zdržal, prijatý. Pozmeňujúci návrh ústnych je nikto proti ústnemu návrhu, tak budeme hlasovať o ústnom návrhu, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Obávam sa, že ste všetci dostatočne nedvíhali ruky, lebo veľmi ťažko tu vidieť, keďže vzadu je, slnko svieti, nevidíme na vás dobre odtiaľ. 14. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Ďalej úvodné ustanovenie 3 a ústne pozmeňujúci návrh. Nikto nie je proti ústnemu návrhu, takže kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 1. Kto je za? Kompromis 1. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Ďalej úvodné ustanovenie 6 a ústne pozmeňujúci Nikto nie je proti nemu, takže hlasujeme o 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Ústny návrh. E, nikto nie je proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 4. Kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. E, Pozmeň si návrh 22, kto je za 22, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutá, e, kompromis 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 7, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 6. Kto je za? S ústnym pozmeňujúcim návrhom je nikto nebol proti, takže hlasujeme o 6 v rozmenenom znení. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Prejdeme k pozmeňujúcim návrhu 8 je tam ústny návrh taktiež. Nikto nie je proti nemu, takže hlasujeme o osmičke. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Ďalej deviatka, ústny návrh. Nikto nie je proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 9. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal prijatý, ďalej kompromis 10, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, pozmeňujúci návrh 29, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, teraz eh, pozmeňujúci návrh výboru pre kontrolu rozpočtu, Pozmeňujúci návrh číslo 1. Um, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. To je vybavené. Teraz všetko toto vypadlo. Z výboru pre menové otázky tie vypadli. Takže môžeme hlasovať eh, o celom legislatívnom návrhu elektronicky. Otváram hlasovanie. Prepačte, predsednička sa ospravedlňuje, že nepovedala legislatívny návrh pozmeňov znení. Máme o jedného EPP viac. Už je to teraz v poriadku, takže hlasujeme o pozmenenom legislatívnom návrhu. Elektronicky otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijali sme to väčšinou 30 6 zdržaniam. Dva boli proti. Ďalej návrhu uznesenia. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Dvaja nehlasovali, nevieme prečo. 36 za, a, takže sme to prijali. Ideme ďalej hlasovať teda. Pokračujeme v hlasovaní. Máte faktickú poznámku? Ja som chcela vyjadriť len svoj e, svoje e, sklamanie za to, akým spôsobom sme riešili túto správu. Ja nerozumiem, že prečo spravodajca nezačal s touto správou skôr, tak aby sme to mohli dobre prejednať, pretože je dosť um, e, nespokoj, ma to dosť vyrušuje, že sme dostali preklad až eh, veľmi neskoro minulý týždeň v stredu, pričom sme vlastne mohli predkladať návrhy pozmeňujúce len vo štvrtok. Väčšina ľudí z parlamentu vtedy už odišla, čiže nemohli sme to poriadne prejednať eh, ani v politickej skupine. A to je naozaj zlý precedens pre budúcnosť, pretože toto nie je spôsob, akým sa má riešiť správa. Ešte problematickejšie je, že nielen, že nie sú oficiálne úradné preklady eh, kompromisných návrhov, tu by som Ďalšiu vec, ktorú by som chcela uviezť, že vôbec nie je úradný preklad e, e, z podmienujúcich návrhov alebo kompromisných návrhov ani do estončiny, čo je e, jedna z tieňových spravodajcov je Eston, Estonca. Teda ja som Eston, spravodajkyňou, ja som si to nemohla prečítať. Môžem požiadať kolegu a to, by na to, Nuno Texeru, aby na to reagoval. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Jedinú vec, ktorú môžem povedať, je, že podmienky tejto, prípravy tejto správy boli naozaj veľmi zložité. Mali sme stretnutie s nimi spravodajcov v Strasburgu. Myslím, že to bolo v útorok alebo štvrtok eh, ráno. A ja som žiadal o lepšiu spoluprácu, tak aby sme mohli právo zlepšiť. Pretože, e, ako viete, oznámenie komisie tu bolo, sa pripravuje a keby sme to neodhlasovali teraz tu v tomto výbore, nemohlo by sa to dostať na plenárku najbližšiu a to by potom e, tým pádom e, stratilo akýkoľvek význam. Takže ja viem, že sú tu určité problémy, ale snažili sme sa e, pracovať tak, ako sa len dalo. Ja som spokojný s hlasovaním, ale je škoda, že nemohli kolegovia pracovať vo svojom rodnom jazyku. A dúfam, že to nás ne, nebude v budúcnosti brániť od práce. Je tu zoznam ľudí, ktorí by sa chceli vyjadriť, ale ja nechcem otvoriť e, nejakú diskusiu túto e, na túto tému, ale ja sa len musím eh, spýtať, či niekto je proti hlasovaniu. Ďakujem pekne, pán Píper. Ja myslím si, že pani predsedajúca, toto nie je teraz principiálna diskusia, ale ja si myslím, že keď eh, ja, ja viem, vážim si pána kolegu Texeru, viem, aké boli núdzová situácia z hľadiska termínu a podobne, ale eh, keď ja neviem, keď my, by sme teraz museli pracovať s francúzštinou, môžeme to, ja neviem, na budúce robiť v Nemčine a potom požiadať ostatných o pochopenie, bo to je tiež jedna z troch e, jazykov, ale e, máme anglický preklad, ale za to nemôžeme nikto ručiť, tak to sa nedá proste pracovať. E, mohli by sme pripraviť, tú, môže to byť v prípade správ vlastnej iniciatívy, ale pokiaľ ide o legislatívny návrh, tak musíme mať absolútne jasný, jasný preklad úradný preklad. Takže chcel by som pochopiť, e, požiadať o pochopenie, že môžeme raz nechať e, výnimku, ale inak musíme trvať na, na tom, aby sme mali vždy k dispozícii preklad. Thank you. So the proposal is that we do not predsedajúca. Ďakujem pekne aj e, nebudeme, ďakujeme za to, že ste teda povedali, že toto nesmie sa stať precedentom pre budúcnosť. To je jasné. Chápem, čo, o čo ste hovorili, pani Krell. No, že ja sa môžeme pripojiť tomu, čo povedal Markus Píper. Ja som tiež považovala to za zložité, keď aj tenová spravodajkyňa, ale aj iných, e, ktorí mm, aj koordinátori nie celkom dobre rozumejú francúzsky. Napríklad ani ja nie tak celkom dobre rozumiem francúzštine a musím cez, neviem posúdiť, či sú tie kompromisné návrhy dobré alebo nedobré. A ja som tiež aj v prvej e, chvíli tiež mala pocit, že mm, bolo treba pripraviť, ja teda chápem, že bolo treba pripraviť e, e, materiál pre komisiu, ale aj tak si myslím, že mm, takýmto spôsobom by sme štandardne nemali postupovať a pracovať ako parlament. Mm. Myslím si, že nedá sa povedať alebo pristupovať k tomu, že ah, veď to nebolo až také podstatné alebo také dôležité. To nejde e, takýmto spôsobom Ehm, pretože niekedy to ide často o to, že ehm, nemáme koncom napríklad nič proti tým ehm, vzdialeným vzdialenším regiónom. To vonkoncom nejde o to, že by sme mm, napríklad sme museli my, my teda odložiť hlasovanie, pretože sme nemali jednoducho preklad dispozícii. No a mali sme ťažkosti napríklad aj pri predloženom hlasovacom zozname. Takže Takže myslím si, že nie, nemalo by to takto prebiehať tejto, v tomto legislatívnom období. Ja, so viel ich weiß, gab es äh, den Wunsch, äh, diese Abstimmung zu bol predsa zhoda odročiť toto hlasovanie. A v poslednej chvíli sa to ale dalo na program, predovšetkým skutočnosť, že dnes prišli hlasovacie zoznamy, so takže v zásade tie posledné kompromisy boli, prišli len teraz, takže si myslím, ja som za to, aby sme hlasovanie odročili. Medzi tieňovými to pôvodne bolo takto aj dojednané, pretože rokovania neboli hotové, oni sa nestihli dohodnúť a to je teda moje teraz oficiálna žiadosť, aby sme to hlasovanie odročili. Lambert van Nistelrooy. Pán van Nistelrooy. Pani predsednička, myslím, že všetci už hovorili dosť, takto je potrebné veci robiť, ale je tu predsa len jedna vec, ktorú chcem dodať. Jedna vec, ktorá zohrala svoju úlohu a síce to, že sa to, že teraz pripravujeme legislatívny návrh a po druhé, v tomto období prichádzame s dokumentom, ktorý sa bude týkať najzdelenejších regiónov. Komisia v máji predloží oznámenie o svojej politike k tejto téme. to je súčasť nového rámca EU 2020. Takže z tohto dôvodu by som chcel povedať kolegom a koordinátorom, eh, chcem sa spýtať, či je možnosť hlasovať. A všetci, ktorí ste toho súčasťou, mohli by ste sa pripraviť na hlasovanie. plenárke sme pracovali na určitých veciach, máme víziu, pracujeme na tom už rok a pol, čiže mali by sme sa urobiť, pokúsiť urobiť maximum. Hovorím, počúvame od kvestorov o, o tej možnosti odkladu, možno, že by sme sa mali spýtať ľudí tu. Minulý týždeň sme hovorili o rešpektovaní procesu, aby sme mali dokument. Nechceme prísť dokumentom potom, ako predloží komisia svoj návrh pán Goodmanis. A ja tiež vyzývam všetkých, aby sme začali hlasovať z jednoduchého dôvodu. V rozpočtovom výbore sa predkladá stanovisko k tejto správe a tie diskusie boli naozaj veľmi tvrdé, pretože o 47-percentné zníženie regióny, ktoré sú oddelené v nasledujúcom finančnom rámci, ale problém je nasledovný. Vo štvrtok budeť, budeme mať konferenciu o rozpočte ako celku. Koľko peňazí pôjde, kam mali by, by sme byť súčasťou tohto procesu a vidieť, e, je tu plus 5% alebo 3,60% ako komisia, alebo o 10% menej v tomto rozpočte ako predtým. A preto v tejto správe vyjadrujeme všetky naše obavy, návrhy, o tom, ako je možné riešiť tieto najvzdelenejšie regióny a preto je dôležité pre ľudí, ktorí pracujú na rozpočtovom e, projekte, návrhu, aby získali naše stanovisko dnes. Pretože potom je to vždycky otázka, čo bolo prvé vajce alebo sliepka. Nevieme, aká bude štruktúra, na ktoré sa, kde sa budú vynakladať peniaze. Nevieme, aký je objem tohto e, finančného balíka. A tiež moja francúzština je slabá, ale je tam veľa kompromisov a Naši koordinátori, tí zodpovední z našej strany, sú pripravení na kompromisy. Nie je tam teda alternatíva, nie je tam veľmi silná pozícia. Milí kolegovia, vypočuli sme si spravodajcov, vypočuli sme si kolegov, ktorí, ktorí majú problémy v tomto procese e, z, v súvislosti s dohodou Um, vypočuli sme si tiež argumenty, prečo by sme hlasovali, mali hlasovať teraz v kontexte výboru REGI a je tam iba jedno pravidlo v nariadeniach, ktoré hovorí, je to 156 bod 6, ktoré hovo, ktorý hovorí, že by sme mali posunúť hlasovanie, keď jeden člen výboru povie, že kvôli jazykovým problémom by sa hlasovanie malo posunúť. To je jediná možnosť, ktorú máme, ak je niekto, kto chce odložiť hlasovanie z jazykových, lingvistických dôvodov, tak nemáme na výber. Ona to nenavrhla, aby sme to odložili. Nepočula som žiadny formálny návrh na odklad kvôli lingvistickým dôvodom. Takže všetci hovorili v prospech hlasovania. Dohodli sme sa, že toto nebude považované za precedens. Máme záväzky, ale najskôr k politickým koordinátorom myslím, že by sme mali pokračovať v diskusii o tejto téme a teraz sa musíme rozhodnúť. Čiže ak nikto nenavrhuje formálne z lingvistických dôvodov odklad hlasovania, budeme hlasovať. Nevidím nikoho, takže ideme hlasovať. Prejdeme k hlasovaniu. Prepačte, teraz kompromis 6, kto je za? Proti? Zdržal sa, schválené. Prejdeme k kompromisu 7, kto je za? Kolegovia, prosím, zdvíhajte ruky. Kto je proti? Zdržal sa, schválený. Pán Tiorion. Tiorion. Prepačte, ešte raz, pozme, ústny pozmeňujúci návrh číslo 7 k kompromisu. Môžete ho prečítať. V úvodnom ustanovení, že podmienky najzelenších regiónov na dosiahnutie týchto cieľov sú ťažšie ako v prípade ostatných regiónov. Chcel by som nahradiť slovo odch inými, iné slovo sehten, určitými alebo určité regióny. Je niekto proti tomuto ústnemu pozmenujúcemu návrhu? Nikto, takže budeme hlasovať o kompre, kompromise 7 s touto ústnou zmenou. Kto je za, proti, zdržal sa? Schválený. Teraz prejdeme k 76. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamieta sa. Kompromis 8. Za? proti, zdržal sa, schválený. Pozmenici návrh 85, kto je za? 85, kto je za? Proti, zdržal sa, schválený. Kompromis 9, za? Proti, áno. Pán Tyrolian? Áno, nech sa páči. Bohužiaľ bez mikrofónu. vo vete znepokojený skutočnosťou, že táto dotácia sa týka iba kompenzácií e, slabých miest, štruktúrálnych slabých miest týchto regiónov. Vo výške 50 chceme nahradiť tieto regióny regiónmi, ktoré sú najvzdelenejšie a regióny, ktoré sú slabo osídlené. Je niekto proti tomuto ústnemu pozmenujúcemu návrhu? Nie, takže hlasujeme za. Kompromis 9 s ústnou zmenou pána Tyroliena, kto je za, proti, zdržal sa, schválený. Deväťdesiat štyri za, proti. Ešte raz. 94 za, proti. Zdržal sa, schválený. 93 musíme hlasovať. Deväťdesiat tri eh, je súčasťou kompromisu osem. Bol tu revidovaný hlasovací zoznam, ktorý ste dostali dnes ráno a toto bolo zapracované v kompromise 19 a Give me one minute and just... So... Chvíľočku strpenia. Zdá sa, že tu došlo k formálnej chybe. Je to technická chyba, bolo to na zozname, preto Karla Carvalho to opravila dnes ráno, ale nemení to obsah. Je to len technická chyba a pre tých, ktorí majú pochybnosti, neskôr potvrdíme s Karlou, ako to teda je. Hlasujeme, odhlasovali sme 94, teraz 96, kolegovia. Kto je za 96? Proti? Zdržal sa? Zamieta sa? 98 za, proti, zdržal sa, schválené, kompromis 10 za, proti, zdržal sa, schválené, kompromis 11 za, proti, Zdržal sa. Schválené. Pozmeňujúci návrh 1.1.1. 111. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamieta sa? 113 za? Proti? Zdržal sa? Schválený. 114 za. Je tam ústny pozmeňujúci návrh. Je niekto proti tomuto ústnemu návrhu? Nie, takže hlasujeme za, proti, zdržal sa, schválený, kompromis 12 za, proti, zdržal sa, schválený, kompromis 13 za, proti, zdržal sa, schválený, kompromis 14 za, proti, zdržala sa schválený. Pozmenujúci návrh 127 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. Kompromis 15 za, proti, zdržal sa, schválený. 71, to je za, proti, zdržal sa, schválený. teraz prejdeme ku kompromisu 16. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválený. Pozmeniecí návrh 129, 139, kto je za, proti, zdržal sa, schválený. 141 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. Kompromis 18 za, proti, zdržal sa, schválený. 147 za, proti, zdržal sa schválený. Kompromis 19 za, proti, zdržal sa schválený. Kompromis 19a, kde je 67, 93, 152, kto je za, proti, zdržal sa schválený, kompromis 20 za, proti, zdržal sa schválený. Pozmeňujúci návrh 112, druhá časť, o ňom si musíme hlasovať. Za. To musíme skontrolovať, takže 112, druhá časť elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Sto päťdesiat osem. Kto je za? Proti? Kto je za 158? Proti? Zdržal sa? Schválený. 159 za? Proti? Zdržal sa? Schválený. Kompromis 21 za? Proti? Zdržal sa? Schválený. 169 za, proti, zdržal sa schválený. 171 za, proti. Kontrola, kontrola elektronicky 171. Otváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 22, kto je za, proti zdržal sa schválený. Kolegovia, je tu návrh s výnimkou pozmeňujúceho nahoru 4. Všetko ostatné je, sa týka vymazania a spravodajca navrhuje, aby sme vymazali except for Amendment 4, takže ak e, vám to, ak súhlasíte, môžeme hlasovať unblock s výnimkou pozmienujúcu návrhu 4 o všetkých ostatných 1 až 35. Výnimkou 4 môžeme hlasovať. Nie. Niekto nahlas povedal nie. Bohužiaľ bez mikrofónu hovorí rečnička. Čiže 2 až 4 oddelené hlasovanie 1 až 45 môžeme hlasovať unblock, to je za 1 až 45 s výnimkou tých dvoch, kto je proti, zdržal sa schválené, teraz dvojka za, proti, zdržal sa schválený a štvorka za, proti, zdržal sa zamietnutý. Teraz môžeme prejsť k úvodným ustanovenia kompromis 1, úvodné ustanovenia, kto je za, proti, zdržal sa schválený, kompromis 2, je tam ústny pozmeňujúci návrh? Nie. Takže hlasujeme ku kompromisu 2 za. Prepačte, máte ústny pozmeňujúci návrh? Nie. Kompromis 2, kto je za, proti, zdržal sa schválený. Kompromis 4, za, proti, zdržal sa schválený. Kompromis 4, za, proti, zdržal sa schválený. Kompromis 5, za, proti, zdržal sa schválený. 62 za, proti, zdržal sa schválený. Návrhy výboru k rozpočtu. Hlasujeme o návrhu číslo 4 rozpočtového výboru, kto je za, proti, zdržal sa schválený, 5 za, proti, zdržal sa schválený. Šesť, kto je za, proti, zdržal sa schválený. 7 za, proti, zdržal sa schválený. 8 odpadáva, takže ITRE a číslo 4 kto je za? Proti? Zdržal sa schválený. 10 za. Proti? Zdržal sa schválený. 11 za. 11. Kto je za? Proti? Zdržal sa schválený. 12 za. Proti? Zdržal sa schválený. 13 za. Proti? Zdržal sa schválený. 15 za, proti, zdržal sa schválený. Záverečné hlasovanie elektronicky, otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Jeden so, za socialistov, prosím, je vás o jedného viacej. Teraz je to v poriadku. 36, 2 proti, takže schválené veľkou väčšinou. Ďakujem pekne. And uh, we, as we agreed, uh, we, we, we, we dropped z tohto vyvodíme závery a môžeme diskutovať potom s koordinátorom, ak to želáte, ako postupovať v takýchto situáciách. Takže teraz prejdeme k bodu číslo 12 Jan. Kolegovia, máme hodinu a 20 minút na tri správy EDF, kohezné fondy a Arika Maner k ETC. Máme tu tiež kolegov z výboru regionov a dnes sa chceme sústrediť na stanoviska výboru regionov. Chcela by som požiadať kolegov z tohto výboru, aby boli čo najstručnejší, aby predstavili správy stručne. A začneme Michaelom Schneiderom. Dúfam, že je tu. Áno, vidím vás. Potrebujeme kľud pretože budeme diskutovať o dôležitých témach. Začneme s právou RDF e a vypočujeme si stanovisko výboru regionov. Michael Schneider, máte slovo. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin ja nicht das erste Mal hier. Freue mich immer wieder. Ďakujem a ďakujem za pozvanie. Teším sa vždy eh, na možnosť výmeny názorov v odbornej, v odbornej komisii KOTER pred dvoma týždňami sme prijali stanovisko k nariadeniu EFRE. V peknom meste Lisabon sme o tom rokovali. Toto stanovisko v máji bude riešené na plenárnom zasadnutí. A v stručnosti a koncentrovanie vás chcem oboznámiť s dôležitými a centrálnymi bodmi, takými kľúčovými bodmi tohto stanoviska. Z časových dôvodov vynechám všetko, čo je len taká všeobecná chvála toho nariadenia. Máme samozrejme pozitívne hodnotenie. Vychádzam z toho. E, e, článok 3 nariadenia, tu ide o oblasti e, intervencií Európskeho fondu pre regionálny rozvoj. Tie katalogizované oblasti intervencií sú v zásade vhodné na kohezno-politické ciele, tak ako ich sú v zmluve, ako aj pokiaľ ide o ciele stratégie 2020, Európa 2020. Avšak poukazujeme na to, že v rozpore s tým, čo navrhla komisia, aj v rozvinutých e, regiónoch môže byť potrebné e, zásadné e, služby v oblasti IKT a dopravy, že do týchto možno bude treba investovať pre občanov, nie len v slabších regiónoch, ale aj dokonca v rozvinutých regiónoch by mali byť takéto investície možné. Takisto sme názoru, že podpora produktívnych investícií priamými investičnými pomocami len e, cez malé a stredné podniky nepostačuje na to, aby sa splnili ciele tejto iniciatívy pre obdobie globalizácie. Sme názoru, že aj v budúcnosti investičné e, stimuly pre veľké podniky by mali byť možné. To, táto opcia by mala byť možná, keď v mnohých regiónoch, a to regióny e, vedia, tie regióny, ktoré poznajú tú situáciu, tu zohrávajú veľké podniky dôležitú štruktúrálno-politickú úlohu. Mnohé veľké podniky v neposlednej miere sú zadávateľmi pre malé a stredné podniky a preto investičná pomoc pre e, veľký podnik je vlastne prenesenie aj pomocou pre malý a stredný podnik. Ďalej sme toho názoru, že podpora takýchto po produktívnych investícií by mala mať kľúčovú pozíciu v súvislosti so zriadením rozšírením alebo diverzifikáciou podnikov, alebo keď ide o zásadné posunutie postupov na výrobu služieb na, na udržanie trvalých pracovných miest, že môžu tým k tomu prispieť. Keď sa pozrieme na podporu F, e, tohto fondu, tak ako to chce komisia, keď sa pozrieme na e, že keby sme redukovali, redukovali investície v, sú, v e, súvislosti so založením e, podnikov, tak by to nepostačovalo. Nezostatočne by sa zohľadnila situácia v Európe. Takisto sme v neposlednej miere názoru, že podpora výskumu a inovácií by nemala byť obmedzením verejných e, zriadením. e, zriadení. Sme názoru, že aj E, výskumné, výskumné zariadenia v súkromnom vlastnosti by sa mali podporovať, hlavne spoločné výskumné zámery súkromných podnikov, univerzít a výskumných centier že by mali byť, mala byť možnosť ich podporovať. Toľko k článku 3. Článok 4, tematická koncentrácia, to je určite kľúčová téma Máme tu veľmi kritický postoj k článku 4. Sme síce názoru, že v zásade tematická koncentrácia je zmysluplná a na mieste, avšak e, zamietame to centrálne zadanie pre jednotlivé fondy a jednotlivé investičné priority. Sme názoru, že regionálne operačné programy sú vhodnou úrovňou na ktorých treba rozhodovať o tej výraznej koncentrácii. Tie ťažiska, tak ako o nich hovorí článok 4, nemôžu byť centrálne zadávané, musia byť naopak rozvíjane partnersky, členské krajiny a regióny a e, orgány územnej samozprávy v oblasti svojej e, kompetencie v procese e, programovania by mali môcť dokázať formulovať svoje individuálne stratégie a priority, pokiaľ ide o kohoznopolitické ciele, aj pokiaľ ide o stratégiu Európa 2020. Následne dospieme k názoru, že článok 4 by sa mal v podstate úplne vyškrtnúť, nechať len prvú vetu. Viem, že je to veľmi rigorózna pozícia, o tom som hovoril aj s komisárom Hánom a ponúkol som, že sa pokúšime, pokúsime do majového pléna nájsť kompromisné riešenie, ktoré budeme vôcť navrhnúť aj vám. E, elementy kompromisného riešenia vidím aj v tom, že tú, tý, tú vysokú kvótu 80 investičných priorít by sme znížili, aby sme mali flexibilizáciu podielu Európskeho sociálneho fondu, že by sme možnosti E, financovania cez e, malé a stredné podniky rozšírili a že by sme tiež riešili návrhmi komisie aj určité infraštruktúrálne návrhy. Predposledný bod to je článok 7, trval udržateľný mestský rozvoj. Aj tu sme toho názoru, že by malo byť menej centrálnych zadaní, že namiesto toho Členské krajiny a regióny by mali mať e, silnejšiu zodpovednosť, tak ako je možná v ich operačných programoch pre trvalo udržateľný mestský rozvoj. Pre nás je dôležité, že tá orientácia tých, na tých pietach nie je úplne nezmyselná, ale ako už bolo povedané, odmietame to celkové zadanie. E, chceli sme za decentrálne riešenie detailov a v rámci partnerstva treba premyšľať aj o tom, aby sme aj v mestských oblastiach, v tejto oblasti mohli vytvárať partnerstva. V tejto súvislosti sme za to, že zoznam tých miest mala by tu byť otvorenosť preto navrhujeme, aby ten zoznam mal taký iba indikatívny charakter. Pokiaľ ide o integrované teritoriálne investície v rámci článku 299 Všeobecného nariadenia, už tu sme názoru, že ani tieto by nemali byť záväzné, mali by byť opciou. Opciou, takú, taká by mala byť ich forma a správne orgány, ktoré v regiónoch majú e, finančnú zodpovednosť, by spoločne s lokálnymi e, orgánmi a za zohľadnenia inštitucionálnych a technických kapacít by mali mať samé možnosť rozhodnúť, či a v akých otázkach chcú úlohy e, de- delegovať. Hovoríme tiež o tom, že nevyhnutnosť spomínaného fóra my veľmi nevnímame. Všetci, ktorí sa tu podielajú, hovoria, že to funguje výborne. A máme tiež, dámy a páni, Máme tu európsky orgán, ktorý je vlastne zástupcom e, predsa miest, a to je za, výbor regionov. To nie je len zástupca regionov, ale miest. Máme predsa zastúpených starostov veľkých dôležitých miest. A v tejto súvislosti výbor regionov v spolupráci s komisiou, a to naozaj zdôrazňujeme, Môžeme e, urobiť mnohé z toho, čo také fórum by mohlo priniesť. A môj posledný bod. V článku 10 návrhu nariadenia sa hovorí o rozhodnutiach pre oblasti s prírodzenými a demografickými nevýhodami a v súvislosti s môjim stanoviskom som realizoval vypočutie na tému problémy demografického rozvoja v iných oblastiach ako v tých, ktoré sme doteraz mali v centre pozornosti a ukázalo sa, že je tu množstvo európskych regiónov, kde demokratické procesy prebiehajú, procesy, ktoré znamenajú z, e, návrat rozvoju smerom naspäť. Ide tu o, e, predsa o hospodársky rozvoj týchto regiónov a podľa nášho názoru treba zabezpečiť, aby v rámci na používania e, Európskeho fondu pre regionálny rozvoj sa zohľadnili aj klasické demografické výzvy a na tie treba naďalej mysleť, čiže aj aby aj nové demografické výzvy e, nachádzali odpovede z EFRE, teda z, e, z Fondu pre regionálny rozvoj. K každému článku, dámy a páni, máme konkrétne návrhy textov, Vnímame samozrejme procedurálne problémy, ktoré sa tu môžu vyskytnúť. Ja vám jednoducho dám vám e, výzvu pozrieť si tieto veci. Pán Olbricht, e, naďalej zostaneme, myslím si, v kontakte. Ďakujeme a slovo má teraz Jan. Ďakujem, ďakujem. Chcel by som poďakovať spravodajcovi z výboru regionov za veľmi konkrétne a jasné návrhy. Určitú dobu sme si e, vymenali názory, naše stanoviska a myslím si, že ideme e, rovnakým smerom v našich názoroch. Pokiaľ sa mám pozrieť na podrobnosti, tak určite sú tu určité e, citlivé otázky, ktoré, ktoré rieši spravodajca. Týka sa to aj našej správe v parlamente. Napríklad problém článku 3, pokiaľ ide o rozsah. Toto samozrejme e, vec, e, ktorú možno vnímať negatívne i pozitívne. Negatívna stránka veci je tá, že keď sa pozrieme na inf- e, investície do základných infraštruktúrálnych služieb, do oblasti ICT, Eh, životné prostredie, tak tu som práve počul názor komisára zodpovedného za klimatické zmeny, že tento, tento, tento zákaz v nariadení je zdôvodnený európskym dopravným nástrojom. Takže tu vidíme naozaj infraštruktúru, ktorá poskytuje základné služby, predovšetkým v oblasti dopravy, a nevšak životné prostredie, ICT ako e, nástroj pre európsku dopravu. Nemyslím si, že toto je jediný dôvod. Dôvod je ten, že v skutočnosti tu máme opakovanie existujúcej e, situácie, viac rozvinuté regióny a investície do základných e, infraštruktúrálnych oblastí. Otázka znie, či by to malo v takejto forme existovať aj zajtra prichádza čoraz viac signálov z rozvinutejších e, regiónov, že by to nemalo byť také striktné v takejto, pri takomto druhom investícii. A ja zdieľam vaše názory, že situácia sa mení. Je tu nová situácia, je to kríza, klimatické zmeny. Malo by to byť Malo by sa diať len to, čo je nevyhnutné. Nemali by sme však úplne si zatvárať dvere. Toto je rovnaká situácia aj pri veľkých podnikoch. Chcem vám pripomenúť, že tu máme úplný zákaz produktívnych investícií vo veľkých podnikoch, ale mo- možnosť produktívnych investícií do malých a stredných podnikov. Sú tu reakcie z odľahlých oblastí a tie jasne demonstrujú, že veci by sa mali zmeniť, že veľmi úzko spolupracujú s malými a strednými podnikmi, že veľké podniky sú vyňaté z produktívnej časti. Mal som tu návštevy z rôznych e, častí výroby z odľahlých regiónov a tieto, títo ľudia tvrdia, že veľké spoločnosti e, vedú k exkluzii. Možno by sme sa zhodli na rôznom znení, navrhujúc, že veľké spoločnosti, sú, ktoré sú vo výrobnom podniku prepojené na malé a stredné podniky, by nemali byť vyňaté. Viem, že to nie je ľahké, ale veľmi často malé a stredné podniky sa opierajú o veľké, takže mali by sme určite nájsť určitý tú formu kompromisu. Treba si pripomenúť, že veľké podniky nie sú vyňaté, pokiaľ ide podporu v službách. Podporu pre a služby pre podniky nie sú, nie sú vyňaté. Sú to len osobitné druhy e, podnikov. No a to je jeden prvok a ďalší prvok je veľmi kritický. Správodajca e, e, navrhuje úplné vymevazanie článku 4 v spolurozhodovaní v Rade Máme informáciu z rady, že na pôde rady neexistuje extrémny postoj k tomuto článku, takže väčšina členských krajín sa zhodla, že by tu mala byť určitá tematická koncentrácia. Otázka zostáva na akej úrovni a ako striktne. Myslím si, že sa bude treba toto, na tomto rozho- zhodnúť. Buď zmeníme percent z 80 na 60 alebo 70, aby to bola rovnaká e, logika, ale percento iné, ale môžeme navrhnúť, že tu má byť koncentrácia, ale ktoré tematické cieľy, ciele by mali byť zameraním. To majú rozhodnúť partnery. 1, 3, 4, alebo 1, 3, 5, alebo 1, 5, 6, 1, 5, 8. V každom prípade by to malo byť koncentrované. Ale výber, ktoré tematické ciele sa použijú, to, to by nemalo byť také striktné. Možno energetická účinnosť by mohla byť jedným cieľom. Takže sú tu takéto možnosti. Ja si nemyslím, že tento extrémny návrh úplného vymazania by bol akceptovateľný, ale zdieľam váš pohľad na to, že 80 s odstránením teda tej dopravy v mestách, že to nemôžeme akceptovať. To je to, čo proste niečo, a keď som povedal, že nový nová doprava, nízko uhlíková v mestách. To je dnes vyňaté, takže toto je veľmi kritické, článok 4. Článok 5, veľmi známy, urbánny článok. O tom sme diskutovali včera a ja vám chcem pripomenúť, že môj návrh by bol, a to s vami zdieľame, na úrovni partnerských kontraktov. To je vo všeobecnom ustanovení a myslím si, že výbor regionov tu bude veľmi tvrdý. S vami rátame, že pôjdem v tom istom smere. Indikatívny zoznam, dá sa povedať, už to môže byť všetko. Takže ja by som vám navrhoval e, rovnaký zoznam kritérií k tomuto špeciálnemu kroku 5 A toto by malo byť, a to by bol návrh výboru, pre funkčné urbánne oblasti, aké funkčné oblasti to by sa malo rozhodnúť na úrovni kontraktov. Národné kontrakty by mali rozhodnúť, aké funkčné oblasti, či malé, stredné mesta, okolie alebo ako to navrhuje komisia, možno časti veľkých miest. Ta, tie časti, ktoré fungujú z okolní, takže tých 5% s využitím metodológie ITA a z môjho pohľadu, a ja som nezmenil pohľad ani po poznámkach komisie, navrhnem v svojej správe dá možnosť e, urbánnym oblastiam, aby nadobudli tempo. Takúto možnosť. To znamená, že budú tu rôzne typy delegácií, pretože v niektorých členských krajinách regióny budú pripravené dať celé delegácie, niekde len čiastočné delegácie, výber projektov a tak ďalej. Tak ďalej. Takže to je tých 5 A zodpovednosť a logicky Súhlasím, že ak sa odkloníme od toho zoznamu, mali by sme sa odkloniť aj od tej platformy, pretože platforma je pre mesta, ktoré sú na tom zozname. Evaluácia, monitoring, tak ako ju môžeme robiť, ju môžeme robiť buď urbaktom alebo existujúcimi štruktúrami. Takže E, právny text, toto je právny text, to nie je vysvetlenie. Nemali by sme vytvárať novú platformu. A posledná poznámka. Viem, že v tomto materiáli to je pozitívne stanovisko k indikátorom. Nemám veľmi pozitívny postoj k indikátorom. Sú veľmi všeobecné. a nie všetky sú prepojené s konkrétnymi investičnými prioritami. Budem kritickejší k indikátorom. Môžete analyzovať indikátory. Sú tu na, rôz, na e, iné oblasti, než sú v ustanovení. Napríklad tu nemáme v ustanovení a, urbánnu politiku, ale máme tu indikátory pre urbánu politiku, počet štvorcových metrov, takže nie je to veľmi sofistikované. Počet štvorcových metrov to nie je najsofistikovanejšia možnosť. Alebo počet urbánnych oblastí. Čo to je? Čo je to ukazovateľ? Počet mestských oblastí a tak ďalej. To som chcel povedať. Uh, ask, um... Ďakujem, kým dám slovo ďalším rečníkom chcem povedať čosi k malým a stredným podnikom, pretože nie je pravdou momentálne podniky e, by nemohli byť v konvergentných oblastiach v nových členských krajinách. Je tu však podmienka, pretože je tu obava delokalizácii kvôli podpore podnikov, ktoré existujú. Bolo tu naozaj osobitná doložka, ku ktorej sa musia prikloniť nové krajiny pri veľkých investáciách, aby to nebolo prepojené pre delokalizáciu. Je tu však limit, že do 60 alebo 70 to musia byť malé a stredné podniky a nad to veľké podniky. Je tu však veľká téma. Podniky nadniesli tému predovšetkým v kontexte inovácií. Malé stredné podniky pomáhajú si dostať sa do globálnej siete dodávateľskej. Veľké globálne spodniky sú dôležité, takže tu je tu určité kondicionalita v pod... pani Westfalen. Už. Ďakujem, pán Schneider, za vaše úvahy. A spolupráca vášho výboru s našim výborom je veľmi dobrá, zmysluplná, nápady sú zaujímavé. Je dobre si vymeniť názory. V mnohé témy, ktoré ste v stanovisku pomenovali, e, sú dobré. E, ja mám veľmi blízko k výboru regionov. Chcem začať pohľadom na infraštruktúry. Nechápem, chápem, prečo by bohatšie regióny, o ktorých sme práve hovorili, v zásade nemali dostávať investície do infraštruktúr, základné služby v oblasti životného prostredia, doprava a komunikácie, tie by mali byť k dispozícii. Považujem to za prísne, keď sa pozriem na pohľad mojej krajiny, budovanie širokopásmových sietí, trvalo udržateľné riešenia pre prímeskú dopravu. Demografia je aj čosi demo, grati, e, demokratické, preto je to pekná slovná hračka, táto téma ako spravodajkyni pre výboru REGI e, e, k demografickým zmenám je mi veľmi blízka. Zdieľam váš názor, že demografia má oveľa väčšiu hodnotu v nariadení pre e, Fond pre regionálny rozvoj a nie je prípustné, aby návrh nariadenia tému demografie jednoducho vyškrtol a spomenul len tak, keď ide o oblasti, ktoré už teraz majú čoraz nižšiu hustotu obyvateľstva. Obyvateľstvo a jeho, jeho e, znižovanie počtu a odtok e, mladých ľudí z mnohých regiónov, odchod, to všetko treba e, lepšie zohľadniť, treba na to lepšie reagovať. A ďalší bod, o ktorom e, hovoril pán Olbricht, je e, teda vec, ktorá mi veľmi leží na srdci, je práve tá spomínaná problematika a sme toho názoru, že aj explicitne by sa mala spomenúť e, úloha miest v nariadení, pretože tá minimálna sadzba 5% je podľa mňa, my ju považujeme za dobrú. Z nášho pohľadu je mimochodom toto nie je príkladom privilegizácie miest alebo znevýhodnenie e, vidieckých oblastí. Je to jednoducho dôkazom toho, aký dôležitý je mestský rozvoj. Trvalo udržateľný rozvoj miest musí však byť k dispozícii všetkým mestám, či sú veľké alebo malé, alebo či sú súčasťou metropolitnej oblasti. Včera sa celkom jasne ukázalo, že zoznam z článku 7, ktorý bol spomenutý, nie je vyčerpávajúci. A ani včera som nemala taký dojem, že tu vo výbore by sme tento zoma e, mali uzavrieť. Myslím si, že či ten plánovený fórum, to fórum pre rozvoj miest, na čo ho vlastne máme potrebovať, to mi celkom nie je jasné. Včera sa tiež viackrát povedalo, že existuje určite e, alternatívy. A určité otázky, myslím si, musíme ešte diskutovať napríklad podporu podnikov. To podľa mňa patrí do to, tejto oblasti. Aj my si myslíme, že e, investície do podnikov musia zostať e, disponibilné malým a stredným podnikom, nie len v súvislosti so zakladaním podnikov. Malé a stredné podniky sú chrbtovou kosťou našej spoločnosti a preto e, zamestnávateľ dôležitou, dôležitou súčasťou investície do veľkých podnikov Eh, nuž tu som skeptická. Myslím si, že za posledných rokov plynulo do týchto opatrení veľa prostriedkov, ale ne, uh, eh, nemyslím si, že európsky daňoví poplatníci by sem mali investovať. Aj oblasť indikátorov, aj tu si myslím, hovorilo sa tu o tom, aj tu by sme mali ešte raz hovoriť. Musia sa určité indikátory ešte Eh, prepracovať. V neposlednej miere máme tak trochu problém s konkrétnymi eh, centrálnymi zadaniami eh, subvenčných kvót a období. Nepochybne tematická koncentrácia je dôležitá a orientácia na ciele 2020 tiež. Podporujeme preto tiež ekologické stvárnenie týchto návrhov. Výbor, e, fond by však tiež mal vyvážovať regionálne nerovnosti podporou štruktúry regionálnych e, hospodárstiev. Tak je to v článku 2 a malo by to byť aj určitým vodítkom. Máme pochybnosti, že by tento, o, o, toto vodítko bolo dosiahnuté, keď regióny nedostanú viac flexibility. Pa, predsa je to pre regióny kde treba zodpovedať určité otázky viac než iné, kde treba súrnejšie riešiť tie problémy, určité problémy. Pre nemecké spolkové krajiny platí, že nadmierna koncentrácia by mohla byť problémom. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Mm, kolegovia, ešte mám tu troch rečníkov pani Kali Madeli, pani Schmidt, pani Cornelia Ernst, pani pan Nistelroj. Chce ešte niekto, pretože už sa mu zavrieť zoznam. Rika Manel. Tak pravdepodobne sa nám nepodarí všetko prejednať do 12. Tak e, budeme sa robiť, e, snažiť dosiahnuť e, čo najviac a zbytok potom vybavím do poludní. Teraz Rika Manel, ktorá je kyňou spravodajkyňou za ALDE. Kiitoksia puheenjohtaja kiitoksia alueiden komitean esittelijälle erinomaisesta tuotosta. Chcela by som poďakovať túto, za túto vynikajúcu správu výboru regionov. Verím, že to bude pre nás užitočné aj v budúcnosti. Tiež ďakujem aj Janovi Obrichtovi ako spravodajcovi. Veľmi jasne sa vyjadril. A keďže nie je veľa času, tak cez, rýchlo prejdem cez niektoré najdôležitejšie otázky. Čo sa týka využitia financií e, v tých najvzdialenejších aj najrozvinutejších regiónoch. Myslím si, že bolo by, malo byť dobré využiť aj v tých rozvinutejších regiónoch, pretože napríklad bolo by treba investovať do širokopasnových sietí, pretože práve v takýchto regiónoch e, by to podporilo podnikanie. Čo sa týka demografických víziev, o čom sa tu hovorili, ja podporujem to, čo ste povedali pretože ehm, to bude dobre pre budúce ročné programovanie. Čo sa týka mestského rozvoja, včera sme o tom dosť veľa diskutovali a ja podporujem myšlienku toho zrušenia toho zoznamu 300 miest a aj šli by sme postupom, ako teraz popísal spravodajca. Ale myslím si, že sú tu rôzne mestské štruktúry v rôznych mestách. Ďalej, čo sa týka 5%, je dobré, aby o tom rozhodovali, sa o tom rozhodovalo na, národnom úrovni, na národnej úrovni, tak ako povedal spravodajca. Ja to tiež podporujem pretože tým by sa mohla lepšie vziať do úvahy rôzna situácia, ktorá je v členských štátoch a bolo by to potom lepšie ako návrh komisie. Ako som povedala včera, nie som za túto mestskú platformu, lebo si myslím, že by to nebude fungovať. Ďalej niekoľko slov o investičných prioritách. Nesmieme zabúdať, že je to veľmi dôležité pre regionálny rozvoj, aby oveľa viac venoval pozornosť inovačným platformám, inovačným centrám a vytváral, vytváranie podpory takýchto inovácií je nevyhnutné, musíme ísť smerom k špecializácii, k networkingu, e, tvorbu klastrov, e, podporovať takéto kapacity, takéto zhluky e, špecializácií, pretože potom by vlastne takéto financovanie mohlo získať ďalším, ďalším tým pákovaním, by mohlo prilákať ďalšie prostriedky pretože by to prilákalo ostatných, ktorí by do tohto mohli um, vložiť peniaze v rámci verejnopartnerských um, eh, ťahov a projektov. Takisto je potrebné, aby sa tu našli pragmatické riešenia o financovaní. Ďalej, čo sa týka konkurencie schopnosti malých a stredných podnikov, bolo by dobre, keby eh, sa napomohlo mladým pri zakladaní svojich firiem. Či by, čom, čím by sa podporila tvorba pracovných miest a takisto by sa využili prostriedky efektívne na toto. Čo sa týka medzinárodných e, prepojení, mali by sme sa snažiť e, o budovanie rôznych sietí prostredníctvom um, Fondu pre rozvoj regionov. Takisto by bolo treba pod, využiť to, tieto prostriedky aj na um, zdravotnícke služby, ďalej um, nízkouhlíkové hospodárstvo. Takže je treba vyrieš, ešte množstvo diskutovať eh, aj na tému mm, nízkoemisnej ekonomiky a zelenej ekonomiky. Tam sú veľké možnosti vo všetkých regiónoch v Európe. Myslím si, že by sme mali investovať viac do, týto, do tohto odvetvia. To som teda ja stručne chcela povedať. Dúfam, že to budeme mať možnosť dobre prediskutovať. Ďakujem, pani predsednička. Ja úplne súhlasím e, s obavami môjho kolegu, pána Albrichta, ohľadom užitočnosti tejto platformy. Je tu metodologický problém, podľa môjho názoru. Máme tu zoznam miest, e, ktoré ktorý sa nemôže urobiť bez toho, aby sme reálne načrtli integrovanú stratégiu. Čiže týka sa to samotnej koherentnosti v oblasti rozvoja, územného rozvoja viac ako kedykoľvek predtým je potrebné, aby regionálne a miestne orgány boli pridružené v rokovaniach s, so štátmi. Chcela by som vedieť, chcela by som, aby tento rozmer bol braný do úvahy tomto návrhu nariadenia, tak ako to hovorí samotná komisia vo svojej publikácie City of Tomorrow. Myslím si, že to musí figurovať v definícii integrovanej stratégie v platforme. A vrátim sa k niekoľkým otázkam, ešte stále sa to týka tejto platformy a čitateľnosti miest, ak je to štát samotný, ktorý je na zozname miest v partnerskej zmluve, kde sa má robiť integrovaná stratégia, tak skutočnou otázkou je táto, toto slovo urbanisticky zmizne a pre mňa je toto riziko, pretože urbanistika je naozaj pozitívny nástroj. Uh, Ďalej, myslím si, že ak sa zameriame na prioritné investície, tak náš výbor musí dať do popretia, podľa mňa výbor regiónov si to uvedomuje každý deň. Uvedomuje si problematiku ubytovania. Je to naozaj otázka energetickej prekernosti. Podľa mňa v oblasti renovácií a e, zamestnanosti k, v rámci znižovania faktúry za energiu. Táto otázka musí byť prioritná. Chcela by som sa ešte vrátiť k dopravnej infraštruktúre, pretože aký bude dopad v, v integrovanej stratégii, ako e, môžeme e, pomôcť jednotlivým problematickým štvrtiam. V mestskej doprave ide o zvýšený počet cestujúcich, ktorí využívajú mestskú dopravu. Táto si vyžaduje podporu. Čo to konkrétne znamená? To nie je celkom jasné podľa mňa. A ešte ku klimatickej koncentrácii. Článok 4. Myslím si, že musíme odlišovať regióny, ktoré sú tranzitné a rozvinuté. Ďakujem. schmidt schmidt Ďakujem. Tri body. Prvý, ten sa stále opakuje, je to žiadosť o investície v rozvojových regiónov pre základné energetické, telekomunikačné a dopravné infraštruktúry to predložil výbor regionov a väčšina z nás tým súhlasím, čiže musí sa to brať do úvahy. Po druhé, rozšírenie investičných možností, okrem tých troch hlavných možností v rozvinutých regiónoch sú to e, dve priority, ktoré sa týkajú prístupnosti k technológiám, k informačným technológiám a k komunikačným technológiám. A po tretie, kultúra je takou popoluškou v tomto nariadení. Neberie sa tu nejako strategicky do úvahy, alebo koherentne do úvahy. Myslím si, že toto sa objavuje v článku 4. Ochrana, podpora a rozvoj kultúrneho dedičstva. Musíme rozšíriť eh, priority aby sme dali do popretia kultúru, kultúrny priemysel. Ďalej tu máme štúdiu, ktorá určite dokáže dôležitosť tejto oblasti. Príspevok kultúry do kreatívneho priemyslu je zásadný pre ciele štrukturálnej politiky. Ďakujem. Madame Cornelia Ernst. Ja. Ďakujem pekne. Najprv by som chcela poďakovať eh, zástupcom výboru regionov. Myslím si, že to boli jasné slova a myslím si, že tu je treba urobiť radikálne návrhy, aby sme mali potom o čom diskutovať. A takisto je potrebné, aby sa mohli financovať služby aj vo rozvinutých e, regiónoch. Myslím si, že na tom sme sa všetci zhodli, to podporujeme, k tomu sa nemusíme zviadrovať. Potom ďalší bod, malé a stredné podniky. Myslím si, že orientácia na malé stredné podniky, nuž, mali by sme určite tento krok mm, rozšíriť aj pre väčšie podniky mm, s tým, aby to bolo napojené aj na to, ako sa rozvíjajú, rozvíja región, aby na to boli napojené potom aj rozvoj malých a stredných podnikov. Myslím, že nejakým takýmto spôsobom to napojiť e, s tým, že aj možno, že trocha väčšie podniky by, sa mohli, e, by mohli mať e, prístup k peniazom. Ďalej, čo sa týka um, Mm, orientácie na vedu a výskum. Myslím si, že to sme už povedali aj predtým, že aj podpora v súkromných eh, vedeckých eh, mm, zariadení mm, by mali mať možnosť získať takisto verejné peniaze. Ďalej tematická koncentrácia. Myslím si, že tie, tie tri eh, veci to je trošku také o, o, svojvoľné. Myslím, že povedali sme už, že to je dosť e, nezmyselná táto tematická koncentrácia, takže mali by sme to, to sa vzdať. Potom, čo sa týka investičných priorít, aj tých 80 tiež sa mi zdá, že to nie je celkom zmyselné, aj keď teda má zmysl nejako požadovať, aby to bolo menej ako 70 alebo 60 ale keď chceme mať nejaké priority, tak potom nemôžu všetky závisieť predsa od eh, stratégie 2020. Ja eh, neviem, ne, nejako ne, nevidím vysvetlenie, že prečo toto vlastne je nejaká priorita, pretože to nenavezuje na to. Ďalej, šta, mestský rozmer. Áno, Myslím si, že treba tu mm, ten zoznam podľa mňa zrušiť, aby som teda tuto išla tým smerom, ako hovoril pán Olbricht, že zrušiť ten zoznam a podporovať skôr eh, mestský rozvoj. Mali by sme teda povedať, že eh, to, bolo by treba sa lepšie venovať otázke mestského rozvoja z tohto fondu, ale možno, že bolo by dobre teda zrušiť tento zoznam. No, demografické výzvy v poriadku, myslím si, že treba robiť viac, pretože to zatiaľ koncom nestačí. Musíme sa venovať tým regiónom, ktoré majú najväčšie problémy. Máme také problémy v Nemecku, predovšetkým úplne na východe. Tam sa musí oveľa viac e, konať. Ďakujem pekne. Predsedajúca, ďakujem. Ešte máme dvoch ďalších rečníkov. Lambera, potom Joachima Celera, potom komisiu, potom Jana a Michaela. Thank you, <laughs> thank you very much. Um, it, it's good to have... Ďakujem. Je dobré, že máme teda tie konkrétne pozmeňujúce návrhy tak pre, ako pre všeobecné nariadenie, ako aj pre ERDF už nechcem nič opakovať. Ja by som chcela skôr vedieť, e, ako vidí výbor regionov tú povinnú e, metodológiu pre e, inteligentné špecializácie, smart specialization, pretože je to metóda a chcel by som vedieť, ako to vy vidíte. Potom druhá vec je, že dnes popoludní máme hearing, vypočutie a aj ďalšie vypočutie v máji na tému, ktorá nie celkom bola dobre vypracovaná komisiou na čas. Týka sa teda synergie medzi výskumom a vývojom, horizontom 2020 a ERDF a preto komisia má predložiť taký neoficiálny dokument okolo Veľkej noci, tak som to aspoň počul. Čiže v rámci Horizontu 2020 sa teraz už vyhodili odtiaľ regióny vedomosti nebo znalosti. A teraz asi by sme mohli vziať iný prístup, teda keď ideme z ETF, tak povieme dobre, 80% ide na inovácie a tak ďalej, ale tým sa dostávame do, k prepojenej e, európskej agende. A v takejto integrovanej európskej agende to nie je iba rozdávanie peňazí si smart regiónom a mestám, ale aby sme ich zaviazali, aby spolupracovali na európskom na, zvyš, na pokračovanie európskej myšlienky alebo prehlbovanie Európy. Takže musíme pripraviť niečo také, čo bude na mieru ušité pre budúcnosť, tak, aby sme zabezpečili tie nástroje, ktoré sú napojené na horizont 2020, aby sme ich prepojili s našimi nástrojmi, pretože my sme túto tému už, ja sa teda chcem spýtať výboru regionov, že či si to vedia nejako predstavovať, alebo či na to majú nejaký názor, a budeme musieť v najbližších mesiacoch čo najviac spolupracovať a pripraviť možno, že pozmeňujúce návrhy také, ktoré budú aj pre nich zaujímavé. Ďakujem Joachima až 1,5 minúty. Ďakujem pánovi Schneiderovi a výboru regiónu za pripomienky k návrhu komisie. Ja všetko toto môžem schváliť. Myslím si, že potrebujeme praktické e, rukolapné riešenie a nie také predpisy, ako sme mali doteraz. Čo sa týka 5% pre mesta, to je v poriadku, na to sme sa zhodli. Tiež hovoríte, že treba to rozšíriť aj na ďalšie e, časti, tak e, myslím si, že to je, e, no, že nie je potrebné, pretože tamto je, okolie miest spadá pod um, spoločný vedecký rozvoj. Ďalej, bolo by dobré, keby sme tu spomínali aj šport. Máme aj správu o športe, ktorú sme nedávno schválili, že šport možno financovať z našich štruktúrálnych fondov, pretože šport predstavuje veľkú e, účasť pre spoločnosť alebo veľký, má veľký význam spoločnosti. Um, takže možno by dobre, keby ste túto myšlienku taktiež podporili. Ďakujem pekne, predsedajúca. Ďakujem. Teraz prosím vás pekne, Nikolás Manty, len dve minúty, keby ste to skúsili nejako zhrnúť. Uh, th- thank you very much. I'll be, uh, I'll be very... Budem stručný Sústredím sa teda na tie tri hlavné veci. Otázka tematickej koncentrácie, otázka miest a otázku e, demografie. Myslím si, že čo sa týka koncentrácie, v rámci tej témy nie sú len tie e, mechanizmy konkrétnej špecifickej koncentrácie, ale sú tam aj veľké infraštruktúry. Ja tu hovorím len to, že podpora návrhu komisie je tá myšlienka v tom, že sa musíme sústrediť na tie e, na, na to, akým spôsobom členské štáty rozhodnú o tom, že čo urobia s tými peniazmi. Čiže nejde už teraz o to, aby každý robil všetko, ale ako najlepšie využiť fondy tak, aby sme dosiahli európske ciele. A toto vlastne celé je hlavným motivom toho, aby sme sa hrnuli aj produktívne investície pre veľké podniky, ale nechceme ich úplne eh, zrušiť, ale napríklad tieto veľké podniky môžu získať podporu aj z fondov pre výskum a vývoj Ďalej, základná infraštruktúra tiež nemôže byť priorita, aby sa využili európske fondy na základnú infraštruktúru pre odľahlé regióny, keď sú ešte iné napríklad zdroje k dispozícii. Mechanizmus e, článku 4, e, to je podstatné. Pán komisár Hahn často hovoril o tom e, sústredení sa a flexibilite. Potrebujeme mechanizmus, ako máme zabezpečiť to sústredenie sa na priority a pritom to všetko musí byť prístup z dola nahor pretože inak by to nefungovalo. Takže keď chceme zahrnúť do toho flexibilitu, tak práve tu je oblasť, na ktorú musíme sa ešte teraz pozrieť, že či je to ozaj oprávnené, aby sme to rozšírili aj na ďalšie subjekty. Ďalej, mestský rozvoj. Hovoril som o tom aj včera, keď sme tu diskutovali o iných otázkach v tomto výbore my na komisii sme otvorení otvoriť túto myšlienku zoznamu miest, a ho mohli zrušiť a sústredili sa skôr na princípy a metodológie, čo sa týka e, platformu mestského rozvoja. Myslím si, že je tu oprávnené maximalizovať vstup toho, tak ako to navrhla komisia, teda 5 alokovaných prostriedkov pre inovatívne e, aktivity v mestských zónach. A platforma to by malo byť e, všetky tie mestá, ktoré by teda do nej e, patrili, by mali podporovať, tlačiť úspech A napokon otázka demografickej výzvy. Komisia má za to, že toto je naozaj výzva, ktorá je multidisciplinárneho charakteru a mala by mať určitým tým spôsobom integrovanie zahrnutá do um, regionálneho územného rozvoja. Preto si myslím, že keď je potrebné um, na toto dať ohľad, keď sa určujú investičné priority. Predsedajúca Michael, e, silou mocou chcete sa vyjadriť. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som úplne prekvapený z toho, že ako je tu široký konsenzus tu máme a že toľky boli, e, no, podporujú, pričom majú ľudia rôzny pôvod zo svojich regiónov, takže myslím si, že to je úžasné. No, len veľmi stručne, myslím si, že týka mestského rozvoja. Určite musia aj tie okolité priestory okolo, priestory okolo miest e, tiež vzané do úvahy. E, nedá sa len tak e, izolovanie riešiť mesto bez okolia. No, ďalej Veľmi som si vzal vašu pripomienku, že keď budem u nás v mm, plenárke diskutovať, tak ja si vašu poznámku, eh, beriem vás ďalej. Čo sa týka demografických víziev, nie je pochyb o tom, že potrebujeme túto otázku riešiť, takisto aj v eh, Lisabonskej zmluve Avšak e, sú tu aj určité nové formy demografických víziev aj v rozvojových alebo rozvinutých regiónoch a môžu byť aj také, ktoré dnes existujú, o 10 rokov budú vyzerať inak alebo budú iné a myslím si, že keď máme tematickú koncentráciu tými 80%, tam nie je dostatočný manevrovací priestor, aby regióny mohli hľadať e, slušné odpovede na takéto výzvy. A je to veľmi dobrý prís, e, príklad toho, že prečo je takáto tematická koncentrácia príliš úzká, pretože nie je možné s týmito prostriedkami dostatočne nájsť tie správne odpovede na riešenie týchto výziev. Ďakujem pekne. Jan, you don't look like you want to say something. Jan, nevyzerá, že by si niečo chcel povedať, ale keď niečo veľmi chceš, tak môžeš. Ty vítaný. I think that uh, there's only one, uh, one element. Myslím, že už je iba jedna vec, ktorá tu vysí vo vzduchu. Je to otázka uh, mestskej platformy. Myslím, že sa všetci môžeme zhodnúť na tom, že je potrebná na určitá, určité monitorovanie a je, otázka je, že či môžeme vytvoriť novú inštitúciu legislatívnym textom. Predsedajúca, ďakujem pekne. Dúfam, že sústredenie sa na mestský rozvoj nepovedie k tomu, že pre, potom sa poseká rozvoj prepojenia medzi regiónmi a mestami. A teraz prejdeme k poslednom bodu. Viktor Buštinaru, ale ešte ti nedám slovo, lebo ešte tu máme pani Stavarače, ktorý, ktorá má prezentáciu výboru regiónov. Prepačte, že musíme tak sa ponáhľať. Danuca Hubnar,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 výbor Koter e, prijal jednomyselne e, vec minulý týždeň vo výbore regionov. Pánu Boštinárovi chcem poďakovať, poblahoželať k predloženiu jeho pracovného dokumentu. V tomto pracovnom materiáli sa naozaj pomenovávajú hlavné otázky e, regionálneho vývoja. Národná a i ďalšie úrovne majú prinášať pridanú hodnotu veľké projekty infraštruktúry, životného prostredia a dopravy, obrovský objem 550 miliónov eur i v menej rozvinutých častiach EÚ. E a bez týchto podporných prostriedkov EÚ by tieto projekty nemohli byť realizované. Nemusím pripomínať význam rozvoja infraštruktúry a opatrení v, tej, v tomto ohľade pre konkurencieschopnosť celej únie. Myslím si, že sa pridáte k môjmu názoru. Eh, že ak máme zostať konkurencieschopní, musíme dať všetkým regiónom rovnaké príležitosti, musia sa rozvíjať. To platí pre všetky regióny, rozvinutejšie i slabšie. Treba vyčerpávať potenciál a to nejde bez zodpovedajúcej dopravnej štruktúry. A preto v mojom stanovisku môžem len zdôrazniť, že priority pre e, rozvoj infraštruktúry na celoeurópskej úrovni sú veľmi dôležité, pretože vytvárajú potrebné prepojenie alebo teda predpoklady pre lepšie fungovanie Európskej únie, ako aj e, európsky rámec sú dôležitou podmienkou pre dovršenie európskeho spoločného trhu a sú vyjadrením solidarity. Chcem počerknúť dôležitý aspekt, obligatórne zapojenie všetkých e, správnych úrovní, aby takto vznikl vyvážený, vy, vyvážený teritoriálny prístup v súlade so subsidiaritou. V určitých členských krajinách je tomu tak, že regióny a mesta sa nezapájajú do rozhodovania. Alebo ne, primerane sa zapájajú do rozhodovania. Práve keď ide o to rozhodovať o veľkých infraštruktúrálnych dopravných projektoch financovaných z, z rozvojového fondu, hlavne napríklad transeurópske siete Orgány územnej samozprávy majú jasnú, jasné príslušnosti, zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní teritoriálnej kohézie. Ešte viac dokonca, veď spolufinancujú sekundárne infraštruktúrálne prepojenia a preto je nevyhnutné viac než kedykoľvek predtým, aby sme spolupracovali partnersky na národnej i európskej úrovni. Potrebujeme flexibilný prístup – v mojom stanovisku navrhujem, aby aj investície do energetickej účinnosti budov boli financované prostriedkami z kohezného fondu. Hoď veľká časť projektov sa financuje z prostriedkov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj, nemali by sme byť reštriktívni, pretože tým by sme vlastne mali silné vymedzenie a to nie je v lokálnom či regionálnom záujme treba dobre vedieť plánovať investície a, to, a pritom nestrácať pohľad na celok. Preto sa sa myšľame aj nad trvalou udržateľnosťou určitých investícií a ekologickými aspektami a podporujeme samozrejme ambiciózny cieľ Európskej komisie, ktorá, cieľ, ktorý e, zapísala v Bielej knihe, ide o redukciu e, o 60 redukciu e, investícií, ale e, redukcia týchto prostriedkov z kohezných zdrojov musia byť preverené na ekologickú únosnosť, rentabilitu a tak ďalej. Zamýšľame sa tiež nad trvalou udržateľnosťou investícií a ekologickými aspektami. Za veľmi ambiciozným cieľom Európskej komisie a hovorím tu o Bielej knihe k dopravnému sektoru, e, ide o to, investície z dopravného sektoru do roku 2050 zredukovať na o 60 Investície, ktoré sa financujú prostriedkami z kohezného fonda, musia byť vyhodnotené, musia byť analyzované, preverené e, na ich dopady na životné prostredie a dlhodobú výnosnosť. Ešte e, zo pár slov k CEF, Európsky, Európska presieťovacia facilita. Ide o nástroj, kde ide o nový prístup pri plánovaní, pri správe a financovaní cezhraničných infraštruktúrálnych projektov v oblasti dopravy, energetiky a e, e, IKT. Ide o sumu 10 miliard eur, ktoré sa e, prisunú pridelia rozpočtu CEF a v tých, tých 10 miliárd, alebo teda 20 je z kohezného fondu. Nariadenie k tejto Connecting Europe Facility vychádza z toho, že sa majú použiť tieto miliardy na financovanie e, e, železničných infraštruktúrálnych projektov v krajinách oprávnených poberať prostriedky na základe spolufinančných pravidiel tento nástroj CEF zodpoveda nepochybne cieľom e, stratégie 2020, pretože tu ide o to, aby sa projekty vnútorného trhu dovršili. Ide o podporu obchodu, ide o viac prepojenia. Výbor regionov je napriek tomu toho názoru, že tá, tento nástroj má výraznú pridanú hodnotu pre Európu, a vytvorí pracovné miesta, avšak popri tejto iniciatíve sa stanovujú e, určité projektové bondy, ktoré by mohli zmobilizovať aj privátne prostriedky, súkromné zdroje. Je to také financovanie to, ktoré by pritiahlo aj e, súkromných investorov. Je tu aj množstvo podrobností k E, správnej kapacite k príprave nevyzrelých projektov. Ide aj o centrálnu správu tejto facility a to sú faktory, ktoré u nás vedú k určitej skepse. Skepsa, pokiaľ ide o prenos týchto 10 miliard eur z kohezného fondu. Napríklad kritérium výberu. Ten, kto skôr príde, ten skôr melie. To práve neukazuje, nepoukazuje na e, partnerskú spoluprácu. A predsa taký princíp by sme chceli mať, takú partnerskú spoluprácu. Bolo tu zo pár kritických hlasov, pokiaľ ide o prevedenie tých 10 miliard eur na túto facilitu, e, pokiaľ ide o krajiny príjemcovské. A tu nám komisár Kalas povedal, že by sme mali mysleť európsky Mali by sme sa snažiť európske prostriedky lepšie použiť. Rozhodnutie v konečnom dôsledku je vaše. My na regionálnej a komunálnej úrovni by sme mali bdieť nad tým, aby projekty sa realizovali dobre, aby sa im vdýchol život a my sme v konečnom dôsledku zodpovední za úspech. Je tu teda to nebezpečenstvo, že tento nástroj možno neprispieje k tomu, že cieľ E, toho prepojenia, lepšieho prepojenia e, nebude plne naplnený. My sme za koheznú politiku, ktorá je ambiciozná a má primerané finančné vybavenie. A veľmi nás preto teší vaša jasná pozícia, pokiaľ ide o výbavu prostriedkami pre koheznú politiku a chceli by sme vás poprosiť, aby ste e, tie prostriedky na štrukturálne fondy a kohezné fondy neskrtali v následnom plánovacom období. Bol by to krok späť na ceste ku konkurencieschopnej Európe. A to všetci určite nechceme. Thank you. Thank... Ďakujem. Viktor. Ďakujem pani predsedníčka, môžem len privítať prejavy a príspevky môjho rumúnskeho kolegu z výboru regiónu, ktorý je e, starostom Bakov a hovorí za komunitu že v našom výbore REGI musíme podporiť túto filozofiu, lebo je to jediná, ktorá môže uspieť v následujúcom programovom období. A teraz budem hovorím men, hovoriť menej o obsahu mojej správy, čo je veľmi v súlade s myšlienkami, ktorý, ktoré vyslovil pán Savaraky a ďalší z vás. Budem hovoriť o kľúčových bodoch, kde potrebujem vašu podporu a kde my vo výbore regiónov a E, vo výbore REGI by sme mali presvedčiť komisiu a radu, aby bola na strane kohezie. Číslo 1. E, nástroj na prepojenie Európy, ktorý je sporný. Od začiatku ako spravodajca som hovoril, že som za tento projekt som za vybudovanie takejto filozofie, ktorá nám pomôže riešiť problémy cezhraničného e, charakteru. A som za prevod desiatich miliard z kohezného fondu na prepojenie Európy, ale tu je to ale. Nie sme proti projektu, ale proti nedostatku záruk pre kohezné členské krajiny. E, a teda toto nepokrie potreby výboru regiónov a preto musíme mať dialog s DG Move, s riadiacou úrovňou pre tento nástroj, na prepojenie Európy a ako viete, v rade sú rozdielne názory, sú tam rozdielne názory aj v komisii. Tiež existujú rozdiely vo výbore REGI. Jediným spôsobom, ako zachrániť tento projekt a filozofiu prepojenia Európy, je zladenie dvoch filozofií koheznej to, čo navrhuje DG Move a teraz e, to je taká prevažujúca filozofia. A moji kolegovia z výboru pre dopravu by sa mali dohodnúť na východisku z tejto konfrontácie, ak máme byť jednotní a vyriešiť tie nezodpovedané otázky. Potom podľa mňa presvedčíme aj radu, aby akceptovala tento projekt, pretože ak sa tento projekt zastaví, tak e, prehra Európa, nie niektorý členský štát. Návrh na podporu energetickej efektívnosti môžem dodať k tomu len toľko, že pre mňa je to zásadné, musíme dosiahnuť ciele EU 2020. Mnohé štúdie ukazujú, že toto je uh, ten najefektívnejší spôsob, ako ušetriť energiu, ako znížiť emisie uhlíka a zvýšiť používanie obnoviteľných zdrojov. Viem, že v rade je podpora, je tu pružnosť zo strany komisie a tiež vás vyzývam v rámci REGI, aby ste podporili riešenie, aby bol prístup k kohezným fondom na úspor energie pre e, oblasť e, bývania. Teraz možnosť kohezného fondu, aby podporili um, kogeneráciu, tak toto je zvlášť prítomné v krajinách, kde toto predstavuje vysoké percento domácnosti. Ak ich podporíme, uh, to bude ďalší efektívny spôsob, ako znížiť emisie skleníkových plynov, zvýšiť obnoviteľné zdroje a zabezpečiť to, aby energetická účinnosť zlepšila energetický mix a znovu občania budú mať menšie faktúry za energiu, čo je teraz veľký problém, možno až dráma, aspoň vo strednej a východnej Európe. Ďalší bod, kde chcem vyzvať e, hlavne komisiu, aby zabezpečila riešenia na zvýšenie inštitucionálnych a administratívnych kapacít. Včera sme hovorili o mnohých dôležitých témach, komplexnosť eh, týchto konceptov, nové inštitúcie, ktoré sa vytvoria do roku 2013 to znamená, že my musíme zabezpečiť, aby všetky inštitúcie boli plne funkčné v januári 2013. Viem, že správa sa sústredí na obdobie po roku 2014, ale bez záruk toho, že administratívne inštitucionálne kapacity sa zvýšia, tak budeme mať rovnaký zoznam, tak ako ho máme dnes. Zoznam, kde je tak veľa krajín, so zoznamom zastavených projektov. Je zásadné, aby administratíva a inštitucionálna kapacita sa zlepšila. A ešte po dialogu s mnohými národnými orgánmi infraštruktúra financovaná kohesnými fondami by mala byť prístupná pre ľudí s postihnutím, čiže musíme to dať do nariadenia, keďže to chýba v návrhu nariadenia pre kohezný fond. Toto bude v súlade s návrhom pre nástroj na prepojenie Európy a všetky pravidlá tak budú koherentné. A na záver ľutujem, že až doteraz komisár Potočník nedokázal verejne predložiť nový návrh pre environmentálny dopad a strategický environmentálny dopad a ďakujem pani predsedníčka za to, že ste spomenuli túto tému aj e, pred pani komisárkou Hedegardovou. Je tu potrebná kontrola a implementácia do roku 2014. Zároveň Musíme e, sklbiť veľké e, projekty infraštruktúry s klimatickými zmenami, biodiverzitou a životným prostredím bez toho, že by nové pravidlá stiažili hľadanie nových riešení. Čiže toto je moje posolstvo pre komisiu, komisára Potočníka. Urobme to teraz, aby sme mali náskok a aby sme do našich pravidel mohli zapracovať nové myšlienky, nové nariadenia na to, aby naša filozofia bola úplne koherentná a kontinuálna. Ďakujem všetkým, som presvedčený, že vaše príspevky budú veľmi cenné a sme otvorení vašim príspevkom. Ďakujem výboru regiónov za neustálu zaangažovanosť a otvorenosť e, smerom k diskusiám a hľadaniu riešení. Milí kolegovia, máme 10 minút na diskusiu. Ak sú nejaké rýchle otázky na výbore regionov, potom môžeme pokračovať e, popoludní po tomto bloku pani Klaudia Schmidt. E, je tu, je to federálna ministerka z Rakúska, čiže Myslím, že by sme mohli využiť 10 minút, mm, dať priestosť, priestor vám a potom sa budeme venovať výboru regiónov. Bude to dôležitejšie ako diskusia s Viktorom pani Matsony a potom Lambert van Nistelrooy alebo v opačnom poradí. Ďakujem. Pani predsedníčka, som veľmi rada, že tu máme túto prácu zo stranu výboru regionov a som si istá, že je to v súlade s obavami, ktoré sme my vyslovili počas diskusí vo výbore. Je dobré, že tu vidíme tieto podobné záujmy. Chcem len sa venovať otázke podmenečnosti Mali by sme sa venovať tomu v našom stanovisku. Chcem požiadať, alebo chcem sa spýtať na makroekonomickú podmienenosť a prepojenosť s, s maastrichtskými kritériami a pravidlami dobrej správy v koheznej politiky, v politike všeobecne Aký má výbor regionov v tomto ohľade pocit, pretože kohezný fond už teraz má problematické strategické prognózy a videli sme nedávno problém s Maďarskom, kde poprvýkrát vôbec došlo k použitiu nástroja zastavenia čerpania fondov v kohozných projektoch keďže už prekročili 3%, tak ako o tom hovorí Maastricht. Druhý bod. sa týka kohezného fondu. Mala by tu byť solidarita, tak ako to zdôrazňuje výbor regionov, ale komisia nehovorí jasne, ako sa budú pridelovať zdroje, hlavne ohľadom pridelovania týchto fondov, ktoré e, sú vyberané z jednotlivých krajín alebo z fondov, ktoré budú k dispozícii týmto krajinám Nevieme, kam to smeruje. Ide to do krajiny pôvodu alebo niekam inám. Čiže k tomuto sa musíme neskôr vrátiť. Treba to zdôrazniť a mm, naozaj sa to neobjavuje v, náz- v názore výboru regiónov pre kohezný fond. Je dôležité, aby sme lepšie špecifikovali a definovali využívanie iných fondov, ktoré majú rovnaký cieľ, teda infraštruktúra a životné prostredie. Ďakujem, Lambert. Ďakujem za túto správu výboru regionov. Myslím si, že je dobré pokračovať s tým, čo už v zvove máme. Pozornosť by sme mali venovať novým členským krajinám, dopravu a životnému prostrediu, ktoré sú tiež veľmi dôležité. Naposledy, počas prvej diskusie, sme spomínali, že infraštruktúra hrá kľúčovú úlohu. Keď sa pozriete na 10-20 rokov dopredu, tak to nie je iba fyzická infraštruktúra, ale aj infraštruktúra znalostí, ktoré tieto krajiny, ktorú tieto, tieto krajiny budú musieť rozvíjať a to tu nevidíme. Budú čeliť e, súťaži so, s tzv. starými krajinami. A prečo teda nerozšírime e, infraštruktúru dopravy aj na znalostnú infraštruktúru. Vidíte, že 90 výskumu a vývoja sa vynakladá rovnakým spôsobom. Z RDF je možné urobiť veľa vecí, ale bola by to premárnená príležitosť, ak by sme sa nepokúsili spolu s energetickou efektívnosťou zapracovať aj fyzickú infraštruktúru. Tieto krajiny musia túto infraštruktúru rozvíjať. Možno, že je to ťažké z právneho hľadiska, ale tam je veľký balík peňazí. Prečo by sme mali veci zdvojovať? Prečo by sme sa nesústredili na nové výzvy a nerozšírili túto znalostnú infraštruktúru? Čiže to je bod, ktorý ja neustále zdôrazňujem. <clears throat> Neviem, či Cornelius eh, eh, chce tiež hovoriť. Mohli by ste sa sústrediť na výbor regionov a diskusiu potom budeme mať popoludní, lebo teraz nemáme čas. Dobre, ďakujem pekne. Budem hovoriť o... Teda neskôr budeme hovoriť o týchto veciach, ale jedna otázka. Je dôležité diskutovať nevšeobecne všeobecne o infraštruktúre, ale o udržateľnej infraštruktúre, v prepojení na ďalšie politiky. Myslím si, že tu chýba toto prepojenie v správe. Samozrejme, ak hovoríme o doprave, tak musíme rozvíjať myšlienky a projekty pre udržateľné dopravné systémy. Keď hovoríme o energetike, musíme hovoriť o udržateľnosti, o obnoviteľnej energie, nie všeobecne o energetických infraštruktúrach. Čiže viac sa zamerať na tento aspekt. Ďakujem. Kornelia, chcete sa, chci položiť otázku? Nie. V poriadku. Diskutovať budeme neskôr. Len jednoduchá otázka, Katučko. Nie je mi to jasné, toto Disconnecting Europe. Ako vlastne je váš postoj výboru regionov? Je to úplný systém, čo sa tu vymýšľa. Akú pozíciu má váš výbor k tomu?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 V prvom rade chcem povedať, že stanovisko nášho výboru regionov ide rovnakým smerom ako to, čo tu po, po, povedal pán Boščináru. Súhlasíme s návrhom, je to veľmi dobrý nápad, že totiž investície do obnoviteľných energií budú teda plynúť, pretože to je východiskový bod. myslím si, že tento bod v, to, v tomto ohľade môžeme len, len podporiť. Nad rámec toho by bolo ešte tiež dôležité, aby sme sa tiež zaoberali aj správnymi kapacitami, pokiaľ ide o vývoj. Je dôležité, aby e, úrady manažmentu dokázali, že dokážu príjmať zmysluplné rozhodnutia, ktoré naozaj povedú k zlepšeniu strategického plánovania. Že dokážu na regionálnej a komunálnej úrovni riešiť veľké projekty a že príjemcovia naozaj dostanú svoju podporu. Práve technická pomoc na európskej úrovni by sa mala lepšie koordinovať. Vždy sa predsa dokázalo a ukázalo, že práve to potrebujeme. Mali by sme sa vyhnúť tomu, aby sme veci fragmentovali. Ukázalo sa, že v mnohých krajinách je práve toto kameň úrazu. K vašej otázke, pani Macony. Použitie ďalších prostriedkov na podporu. Nuž tu sme otvorení. Sme pripravení určité teda príslušné ustanovenia zapracovať do správy. A pokiaľ ide o makroekonomickú podmienenosť, už tu sme v plnej miere e, si vedomi skutočnosti, že zavedenie takýchto rozpočtových a makroekonomických predpisov na európskej úrovni treba realizovať. Sme však toho názoru, že kohezná politika by nemala byť e, korektúrny nástroj, e, aby sa dosahovala lepšia rozpočtová disciplína v EÚ. Tieto prostriedky by mali byť jednotlivých článkoch Lisabonskej zmluvy e, priradené. To sú články 171, 174 e, e, a ďalšie. Sme za to, aby makroekonomická kondicionalita bola prijatá, avšak by mala byť obligatórna pre všetky rozpočtové kapitoly, keď sa už raz príjme. Nielen k určitej pasáži o koheznom ponte, v fonde. To by bolo naozaj dobrý východiskový bod pre diskusie. Nemyslíme si, že sa by sa mal trestať len e, že by sa mala trestať len jedna oblasť. To by sa predsa dotklo, dotklo, dotklo komún. Ide tu predsa o zodpovednosť takisto štátu. Pán Van Nistelrooy podporujeme myšlienku že by bolo dôležité investovať do opatrení vedomostnej infraštruktúry popri investíciách do e, energetickej účinnosti a fyzikálnych štruktúr. Podporujeme myšlienku pána van Nistelroja prijať aj investície do vedomostnej infraštruktúry. Je nám však celkom jasné, že to všetko musí zapadať do spoločného integrálneho kontextu. A v prvom rade ide o to, a zistiť potreby regiónov a komún. Keď to nebudeme robiť, tak e, sa nedosiahnu ciele našej stratégie. Ďakujem a týmto chceme poďakovať výboru regiónov za to, že sa s nami podelil o svoje názory v tejto veci. Ak bude potreba komunikovať, budeme e, e, pokračovať popoludní. A teraz by som chcela poprosiť sem na pódium pani ministerku Schmidt, No, chcem vám pripomenúť, kolegovia, že pred e, určitým časom Konstanc Krell mala ten nápad, že poprvýkrát, myslím, v našej histórii, histórii koheznej politiky, že by sa pripravila e, e, správa zo strany rakúskej vlády úlohy umenia, kreatívnych foriem tvorby na lokálnej regionálnej úrovni vy, pani ministerka, ste práve na federálnej úrovni zodpovedná za vzdelávanie, umenie a kultúru. Pr- prosím, podielte sa s nami, ako takýto prístup fungoval v Rakúsku. My pracujeme na budúcich politikách, hľadáme určité usmernenia pre rast a preto by nás potešilo, aby sme sa, ak by sme sa mohli od Rakúska niečo e, poučiť. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedníčka, dámy a páni poslanci, e, vážení prítomní, v prvom rade e, veľká vďaka za pozvanie, e, za tú možnosť dnes k vám prehovoriť. Ide o úlohu umenia a kultúry, ide o úlohu kreatívneho priemyslu v oblasti regionálnej politiky. Umenie a kultúra vytvárajú celkom jasnú pridanú hodnotu Regióny sa vďaka ním stávajú nezameniteľné, sú e, rozhodujúcimi faktormi pre kvalitu života, blahobyt a, e, dobré pocity a spokojnosť ľudí v Európe. S, e, dôležité hospodárske a spoločenské výzvy v Európe možno, konfront, možno sa im postaviť len na základe diskusie o hodnotách, o, o du, du, duchovnom pozadí a dedičstve. Ja som však presvedčená a budem sa opierať aj o, štú, o detaily z danej štúdie. Myslím si, že, že aj e, v tejto oblasti sa treba nebáť e, ekonomickej rozpravy. Tieto oblasti ukaz, preukazujú veľký rast, sú dynamické, podporujú inovácie, podnikateľského ducha, zvyšujú atraktivitu e, daných oblastí a zvyšujú sociálnu koheziu. Kultúrne a kreatívne remeslá a činnosti tie takto prispievajú výrazne k prioritám stratégie 2020. To tu chcem naozaj e, vyzdvihnúť. Kreativita pre našich e, budúcich, pre našu budúcu regionálnu politiku zohráva dôležitú úlohu nové, nový širší pojem inovácií v Európe sa neopiera len o tech, e, alebo nedá sa zredukovať na technologické inovácie. Prenecháva veľký priestor e, aj e, vývoju kreatívneho, inovatívneho potenciálu v tejto oblasti, od priemyselného dizajnu cez architektúru až k cestovnému ruchu a kultúre v cestovnom ruchu. Umenie, kultúra a kreatívny priemysel dokážu týmto spôsobom zohrávať centrálnu úlohu v stratégii pre inteligentnú špecializáciu regiónov. Umenie, kultúra a kreativita, kreatívny priemysel, teda z pohľadu inovatívneho e, hospodárskeho e, e, sektoru, vytvára sa tu rast, pracovné miesta rokovania o novom programovacom období európskych štrukturálnych fondov sa práve teraz nachádzajú v rozhodujúcej fáze. Teraz sa nastavuje smerovanie a je dôležité, aby tu boli dobré argumenty opierajúce sa o fakty smerom k väčšej miere kultúry a umenia v regionálnej politike a to bol aj dôvod, prečo moje ministerstvo v roku 2010 zadalo štúdiu pod názvom Kreatívny motor pre regionálny rozvoj, umenie a kultúrne projekty a podpora kultúry e, v Rakúsku. Výsledky tejto štúdie som e, v novembri 2011 spoločne s komisárom Johannesom Hánom prezentovala vo Viedni a tam sa o nich aj diskutovalo. Bolo to veľmi zaujímavé, súčasne veľmi povzbudivé podujatie. A pre mňa je veľmi dôležité, aby som vám, ako zákonodarcom, ktorý z môjho pohľadu e, by mali mať právo sa oboznámiť e, vypočuť si výsledky tejto štúdie. Prvý bod. Kultúra by sa množstvom projektov v Rakúsku sa v Rakúsku množstvom projektov podpory dokázala presadiť a udržať. Druhý bod. V tom sledovanom období v roku 2007 až 2010 a to je veľmi dôležité v kultúrnej oblasti, sa preinvestovalo veľa prostriedkov konkrétne 79 e, miliónov eur na takéto kultúrne projekty v Rakúsku. Ďalší bod. Veľmi dôležité pre kultúrnu oblasť v Rakúsku to je Európsky fond pre regionálny rozvoj. Tu chcem vyzdvihnúť v tejto súvislosti zriadenie malých e, projektových fondov, ktoré sa zaoberajú podporou kultúrnych podujatí, festivalov a tým sa zvyšuje atraktivita regiónov. Štvrtý bod. Re- sektory kultúry a kreativity prispievajú dôležitou mierou k zamestnanosti v Európe a v tej súvislosti Európske, Európsky sociálny fond vždy silne e, čelí dopytu a kreatív, podnikatelia v tejto oblasti profitujú z týchto profesionalizačných stratégií do osobitnou mierou. Piatý výsledok, piatý bod. Pri celkovej analýze sa ukazuje, že veľká časť tých v úvodzovke kreatívnych prostriedkov smeruje k tradičným oddele, e, oblastiam kultúry a kultúrneho e, dedečstva. E, dá sa to formulovať aj inak Iný, inými spôsob, inak sa dá povedať, že máme ešte veľa priestoru na rozvoj eh, moderného umenia. Teraz uvediem tri konkrétne príklady z Rakúska. Tri príklady, ktoré v rámci štruktúry Európskeho, eh, Európskych štruktúrálnych fondov sa realizovali a spolufinancovali. Prvý príklad, určite sa si niektorí z vás pamätajú na eh, obdobie, kedy v roku 2009 Linz bol hlavným európskym kultúrnym mestom Európy a práve lokálnej politike možno vďačiť za to, že mesto a región po mnohé roky e, sa venuje európskym témam. Vymenovaním za kultúrne mesto Európy e, a spolu so sloganom e, Linz e, sa mení, sa vlastne začalo toto oceliarské mesto meniť na moderné a životaschopné mesto. Kultúra a turizmus, cestovný ruch aj vďaka podpore štrukturálnych fondov EÚ sa tu dostávajú do výbornej symbiózy a práve takto mesto Linz aj po tri roky po e, období e, tohto kultúrneho mesta, teda v roku 2009, sa teší nadalej prírastkom rastu a rozvoju. Po druhé, moderná cesta v oblasti cestovného ruchu sa, e, roz, sa rozbehla aj pre celú spolkovú krajinu E, Kultúr, vyvinuli sa tu projekty kultúrnych mobilov, e, kde sa e, poskytujú informácie ku kultúrnym podujatiam, e, ako aj k histórii krajine. Tretí príklad ste zo, zo spolufinancovania. A otvorenosť ako faktor úspechu je dôležité aj pre hlavné mesto Viedeň. Ten, tá sieť Open Cities od eh, Bilba cez Belfast až ku Viedni. Eh, táto sieť eh, čelí výzvam zrýchleného rastu a demografických zmien a boja o pozíciu v Európe. Tieto príklady troch projektov, samozrejme, že ich je viac, je ich až 500, nám ukazujú, že umenie, kultúra a kreatívne oblasti vedú k inteligentnému, trvalo udržateľnému a integratívnemu rastu v Európe a rozhodujúcim spôsobom dokážu prispievať. Práve v časoch terajšej veľmi zložitej rozpočtovej situácie verejných prostriedkov a za zlých hospodárskych podmienok si myslím, že musíme využiť potenciál všetkých politických oblastí. Tým chcem povedať, že umenie a kultúra musia byť strategicky zakotvené do regionálnej politiky EÚ. To isté platí aj následne pre operačné programy e, jednotlivých spolkových krajín, samozrejme, že na národnej úrovni. Dámy a páni, som e, e, presvedčená a som si vedomá, že je tu ešte potrebná veľká e, presvedčovacia, propagačná práca, ale som presvedčená, že spoločne sa nám to podarí. Vám, vážení, e, vážené poslankyne a poslanci, tu v parlamente a mne e, na pozícii v Európskej rade ministrov. V mojom rezorte momentálne v Rakúsku prebiehajú prvé zisťovania o tom, ktoré tematické oblasti pre nás v Rakúsku v budúcom plánovacom období majú prioritu a koľko, A vediem v tejto veci pravidelné e, diskusie so zastupcami pre kultúru v jednotlivých spolkových krajinách. Určité programové e, línie a projekty sa tu naznačujú pre Rakúsko, napríklad v oblasti digitalizácie regionálnych kín, ďalej v oblasti e, ochrany pamiatok, ale takisto v oblasti profesionalizácie kultúrneho a kreatívneho sektoru vo všeobecnosti. A moje veľké želanie na vás, vážení poslanci, je a, e, prozba, aby sme umeniu a kultúre dali vyššiu viditeľnosť na európskej úrovne. Spoločne prispejme, prosím, k tomu, aby kultúra aj v členských krajinách EÚ bola faktorom e, konkurencieschopnosti a sociálnej kohézie a aby sa takto vnímala. Jacques Delors svojho času povedal, že nikto sa nezamiluje do vnútorného trhu. Tým chcel povedať, že kultúra ako hodnota je nevyhnutná je na, na, e, najvyšší čas, aby vo všetkých politických oblastiach sme si uvedomili túto silu umenia a kultúry. Ďakujem. Thank you, madam minister. I, I hope that... Ďakujem pekne, pani ministerka. Dúfam, že budete môcť zodpovedať na niektoré otázky. Jan Obrich, Konstance. To bol prvý, Konstance bola prvá. Myslím, si, že ona je tá, ktorá prišla s myšlienkou pozvať pani ministerku a ona má teda e, asi prioritu. Ďakujem pekne, pani ministerka. Veľmi sa teším, že sa to všetko dnes podarilo a no, veľmi sa teším, že ste povedali, že chcete požadovať e, príslušné miesto pre e, umenia a kultúru aj na európskej úrovni. A ja takisto e, aj z môjho regiónu mám mnoho kultúrnych projektov a Burgenland takisto s mojím regiónom mal viaceré spoločné projekty, ale keďže ste federálnou ministerkou, mám túto jednu otázku. Veľmi často sa tu hovorí v tomto Európskom parlamente toto krásne slovo subsidiarita, ale vtedy vždycky ide o to eh, sa to používa vtedy, keď sa to niekomu najlepšie hodí. Ale ja si myslím, že v prípade hesla alebo slova kultúry toto sa veľmi často, alebo ob, je to obľúbené slovo, avšak ale neplatí vtedy, keď treba financovať európske kultúrne projekty. Vždycky potom sú tu také eh, argumenty, pre všetkým na Európskej rade, že kultúra nie je nejak otázkou, nie je len otázkou členských štátov len, ale že je aj otázkou európskou. A ja mám ja by som chcela e, niektoré, tak, niektoré kreatívnejšie myšlienky, ktoré, akým, ktoré sa, by sa týkali toho, akým spôsobom by mohla kultúra prispieť aj tomu hospodárstvu a E, takýmto spôsobom, takisto aký, ako by sa dali štruktúrálne fondy na toto využiť. Predsednička, ďakujem teraz Jan Olbricht. Ďakujem za vaše skúsenosti alebo za prednesenie vašich skúseností. Ja som odpravodajcom ale pre ERDF. Ja už za to mesiace som mesiacu mňa lobujú rôzni, ktorí prichádzajú z odvetví, aby som teda pozmenil nariadenie, alebo aby sme to všetko, čo všetko má byť nariadení. Teda moja otázka, aké budú na kúske návrhy na rade, lebo teraz je, máme niekoľko prvkov. Momentálna situácia je taká, že môžeme buď zaviesť pre všetky malé a stredné podniky kreatívny na odvetvie malé a stredné podniky, ale niekde sa to musí povedať, lebo ak nie, tak to vypadne. E, máme takisto článok 3, teda to je e, pole pôsobnosti, máme tam sociálne zdravie a vzdelávanie. E, podľa vás sociálny obsahuje kultúru alebo nie? Alebo zahrňa aj kultúru alebo nie? Pretože ak či je, či nie je zahrnutá. A takisto medzi investičnými prioritami je iba jedné miesto, kde máte kultúrne dedictvo. Nič viac. Čiže ja zdieľam váš názor, že investície do kultúry v roku 2000, do roku 2020 je jednou z podstatných vecí, pretože to je investovanie do, um, do duši alebo myslí ľudí. Ale niekde to musíme tam zakomponovať, lebo inak to neprejde. Predsedajúca, ja si myslím, že sa nám nepodarilo všetkým dať slovo E, ešte raz, keby ste, respektíve všetky si zaznamená to chce slovo, prosím, dajte ruky hore. Jans Nielsen. Ďakujem pekne, že ste nás navštívi, prišli navštíviť aj že ste sa k nám prihovorili. Ja si myslím, že ste na správnej ceste kultúra je absolútne dôležitá. 15 rokov som bol starostom a viem, že keď nezapojíte kultúru, tak nedosiahnete úspech ani v hospodárstve alebo v vytváraní pracovných miest, pretože to spolu súvisí. Ale štruktúra koheznej politiky je taká, že cieľom je presadzovanie európskych hodnot a musíte to nejako presvedčiť teda na tej dolnej úrovni v každom regióne, že čo je najdôležitejšia úloha. Ja som sa v piatok eh, stretol v Umieu, ktorý bude v roku 2014 Európske mesto, hlavné mesto kultúry. To znamená, že my sme diskutovali o tom, že bolo by dobre, aby e, sa e, pripravila tak, aby tie veci boli dôležité, e, ktoré by vytvárali pracovné miesta a ja si myslím, že to určite zahrania kultúru. Pán Štádler. Ďakujem pani predsedajúca. všetkým chcel by som zablahoželať pani ministerke za takúto správu za jej vypracovanie, pretože to je naozaj veľmi dobrý základ, s ktorým sa teraz dá veľmi dobre e, argumentovať a hovoriť o tom, že akým spôsobom má e, vplyv e, umenie a kultúra na regionálny rozvoj. Sú tu čísla, ktoré sú uvedené z Rakúska Avšak keď sa, dala by sa to teda toto rakúske posunúť e, tu, alebo využiť tu, pretože tu som celkom aj hrdý, keď sa pozriem, že 5,71 prostriedkov, ktoré idú do Európskej, do, do, do Rakúska, e, s, to ukazuje, že keď e, človek má dostatok fantázie, tak e, e, si myslí, že z toho sa teda ťažko dajú vytvoriť nejaké veľké prostriedky. Avšak takisto sú tu aj čo sa týka čísel v jednotlivých projektov, tak túto, to má pre mňa veľký význam a pre mňa je tiež veľkým prekvapením, pretože je trošku sklamaním, že správe sú v sociálnom fonde sú práve tie najnižšie prostriedky a v, v, v otázke regionálneho rozvoja, respektíve e, vidieckého rozvoja, tam sú väčšie prostriedky. Čiže dalo by sa aj v rámci aj toho sociálneho robiť viac, takže je tu určite veľký ešte potenciál. To, čo hovoril Jan e, Albrich, to by som chcel posilnil, že my keby sme sa teraz pozreli na návrh komisie, kde sú strategické plánovanie programov do budúcnosti, kde sa teda tvorí, e, ako budú vyzerať tie fondy, to ešte uvidíme, ale sú tu niektoré body, že, kde kultúra a e, a umetie, to je vždy niekde len ako keby nepriamo asi riešené. Nikde sa o tom nehovorí vyslovene priamo. Posilnenie e, inovácií alebo vedy, tam sa môže, že dá do toho vsunúť aj kultúra alebo využitie lepšie informácie a podobne komunikácii do toho takisto tiež snáď. E, takisto, čo sa týka malých stredných podnikov, už tu hovorili o tom, že posilniť ich konkurencieschopnosť, tak musia byť e, tieto podniky byť e, teda vystup, byť to teda podniky, ktoré vlastne fungujú v tejto oblasti. Ďalej, eh, aj čo sa týka eh, rozdelenia alebo sociálneho začleňovania, eh, o tom hovoril tý, takisto pán Olbrich, tie investície do vzdelávania, E, na to sú prostriedky zo sociálneho fondu, čiže treba ešte raz e, porozmýšľať o tom, že či by sme nemali, nemali by sme teda túto rakúskú správu e, využiť a silnejšie naplánovať niečo, respektíve pri posilniť tú úlohu kultúry a umenia v návrhoch aby, sa, neviem, aby tam bola niečo konkrétne, úloha e, kultúry umenia v regionálnej politike EÚ, e, aby to proste bolo niečo takéto konkrétne posilnenie. To, čo môžu robiť samotné krajiny, predsedajúca, ja, prepáčte, nemôžete tak dlho hovoriť. Posledná veta, ja by som chcel povedať, e, že môže politika byť e, vedená tak z úrovne regionu, ako aj z úrovne európskej. Žiaľ, máme ešte viacerých e, rečníkov, ktorí by chceli sa vyjadriť, tak prosím vás pekne, buďte struční. Nemám otázky, ale niekoľko informácií z mojej strany. Ďakujem pani Grel za to, že pozvala pani ministerku kultúra chýba v nariadení. Niekoľko čísel, ktoré sú v mojej správe z minulého roka o potenciáli kreatívnom priemysle v roku 2008. To predstavovalo 860 miliard eur, 14 mil- miliónov pracovných miest a myslím si, že to je dôkaz e, obrovského potenciálu, ktorý má kultúr pre hospodársky rozvoj a hospodárskú súťaž. Musíme rozšíriť to v prioritách, v priorite číslo 6, prínos kultúry. Jeden príklad na ja žijem na francúzsko-španielskej hranici. Mali sme projekt, ktorý bol financovaný Európou vo výške 8 miliónov eur. Malo ísť o cezhraničné divadlo. Bolo to zdrojom investícií 33 miliónov eur ale každý rok je tu kultúrna sezóna, ktorá presahuje hranice a to má obrovský prínos pre kultúru. Pani ministerka, využite všetok svoj vplyv, aby kultúra bola viacej prítomná v našom nariadení. Ďakujem. Mr. Chrysoyelos. Chrysoyelos. Som presvedčený, že otázka kultúry a umenia je dôležitá nielen pre regionálny rozvoj, ale aj pre sociálnu koheziu. Chcel by som sa teda spýtať, ak pripravíte nejaký konkrétny návrh pre kohezný fond, ktorý sa týka kultúry a umenia, teda chcel by som vás požiadať, aby ste to urobila. Pán Joachim Celer. Ja, vielen Dank, Bundesministerin, für Ihre Ďakujem pekne, pani spolková ministerka, aj za vaše vyjadrenia, taktiež aj za to, že ste poukázali na to, čo sme my doteraz robili v Berlíne konkrétne podpora kreatívneho eh, hospodárstva a kultúry. A keď hovoríme o prostriedkoch eh, na kultúru z Európy, tak nehovoríme o budovaní nejakých štátnych divadiel, ale práve to je, o využitie potenciálu umelcov a tí potrebujú akúsi platformu. Práve preto aj Perlin eh, vlastne vstúpil do tej koncepcie integra- interaktívneho rozvoja miest len na to musí tam, kde sú veľké, však, avšak žiaľ práve tam, kde bo, sa stavali veľké e, sídliska a podobne, tak aj bol veľký priemysel, tak práve tam často máme rôzne, alebo najvyššiu nezamestnanosť a, a v podstate tieto sídliska vlastne došlo k zníženiu jej hodnoty a mnohé, mnoho iniciatív e, vypršajú, vypršia potom, čo sa dve až tri e, roky sa niečo financuje a potom to musí sa finan- pokračovať to financovanie e, ďalej. Takže bolo by dobré, že, aby, alebo teším sa teda, že Rakúske, um, Rakúsko takisto vyžaduje, aby sa o rozhodovalo o, na regionálnej úrovni, eh, akým spôsobom si naložia s prostriedkami. A posledný je pán Franco Alfonzi. Ďakujem pani predsednička veľmi stručne. Najskôr ďakujem pani ministerke za to, že nám predstavila oblasť, ktorá je dôležitá pre nás, ako brať do úvahy kultúrny rozmer ako motor hospodárskeho rozvoja. Je to otázka, ktorá nie je nová a sme naozaj radi, že komisia už to čiastočne vzala do úvahy, ale nestačí to. E, ide o staré a nie o nové kultúrne dedičstvo, ktoré je skutočným motorom rozvoja. Je pravda, že je to ťažké, Fond regionálneho rozvoja financuje kilometre asfaltu alebo betónu a je ťažké Eh, financovať kultúrny rozmer, ale musíme na tom pracovať tak, aby sme využili toto hlavné bohatstvo Európy, túto kultúrnu rôznorodosť. Význam Fondu pre regionálny rozvoj spočíva v tom, že kultúra musí byť eh, daná do popredia aj v regiónoch. To je teda príležitosť pre mnohé kultúry Európy zaistiť ich rozvoj. Posledná otázka pani Kadembach. Ja, ein herzliches Dankeschön, Frau Ministerin. Ich... Ďakujem pekne, pani ministerka. Myslím si, že ste prišli vo veľmi dôležitej časti našej diskusie tu vo výbore, pretože eh, my tu vždy hovoríme len o číslach a faktoch a dátach a naozaj málo sa tu hovorí o kreatívnej kultúre aby ste celkom e, dobrú sériu e, myšlienok priniesli, že aj tieto veci si vyžadujú svoje prostriedky. Takže určite, že na toto by sme chceli využiť e, e, kohezné prostriedky a to veľkú úlohu to hrá práve v tej sociálnej integrácii a začlenovaní a určite kreatívny priemysel a kultúra sú tu viacerí k, e, ktorým na tom záleží a veľmi dobre by bolo, keby ste teda sa aj v budúcnosti venovali tejto otázke s komisárom Hánom, aby tie myšlienky, ktoré ste tu dnes predložili, aby sa to potom pretavilo aj do niečoho konkrétnejšieho, aby nezostali tak povediať len vo vetre. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela vyjadriť k niektorým bodom. Diskusia o subsidiarite. Samozrejme, že takúto môžeme mať aj v Rakúsku. Viesť presne máte pravdu, že v podstate je to e, diskusia, ktorá je teraz hodne a myslím si, že musíme vždy, vlastne pri každom jednom projekte e, sa snažíme, aby prinášal nejakú extra európsku hodnotu alebo napríklad nejakú medzárodnú spoluprácu alebo podobne alebo aby sme eh, zabezpečovali eh, alebo argumentovali eh, tým, že je potrebné priniesť vyššiu zamestnanosť. Viacerí poslanci tu hovorili, že je treba transformovať napríklad staré priemyselné zóny, napríklad Linz tiež bol voľakedy mestom, tzv. tradičným oceliarským mestom a prakticky 30 tisíc e, ľudí, ktorí pracovali v tomto priemysle, si museli nájsť inde prácu. Um, takže je potrebné týmto regiónom v tej transformácii a netreba vidieť e, že, otázku, že či alebo kultúra alebo nie, ale práve naopak jednoznačne sebavedomo argumentovať, že kultúra je potrebná pre, práve pre ekonomiku, práve pre hospodárstvo. Um, majú svoju vysokú ekonomickú hodnotu, čiže v kultúre a v umení je obrovská dynamika a je možnosť veľmi vysokej zamestnanosti. Takisto ste hovorili o umení a kultúre ako niečo, čo je um, multidisciplinárne Eh, ale mne by to, alebo že to je v, každom, v každej oblasti troche, ale mne sa zdá, že to je málo. Ja si myslím, že musíme práve tú kultúru a umenie eh, jednoznačne podstatne zviditeľniť. Nech majú to svoje vlastné miesto. No, nemám momentálne nejaký konkrétny návrh, ako by to malo byť e, v samotnom nariadení, ale aby tam proste sa nejako spomínala tá kultúrna infraštruktúra alebo infraštruktúra kultúry a musíme o tom ofenzívne hovoriť. Že nie len, aby to bolo niečo také, čo by malo v každom politike byť trochu, ale aby to malo svoje jednoznačné miesto, táto kreatívna, toto kreatívne hospodárstvo. A a možno bude aj lepšie, keď, o tom, keď to budem hovoríme aj viackrát alebo dvakrát, ale lepšie ako to nespomínať vôbec. musíme ale do toho ísť veľmi veľkou odvahou, musíme to presadzovať aj doma na našich e, úrovni členských štátov a doma a musíme vlastne aj na regionálnej úrovni sa už pripraviť, lebo aj tam už e, sú pracovné skupiny, ktoré si už teraz určujú smery a takisto aj tých e, tých, e, na tej vysokej, najvyššej úrovni, tu tejto e, e, úrovni parlamentu európskeho, tu máte vy svoju úlohu, aby ste jasne to vysvetlili komisii, že iniciatívy a projekty a zapojenie to musí pochádzať práve z regiónu a od ľudí, ktorí tam sú aktívni ale potrebujú to, to uznanie a to ich e, pochopenie, aby sme potom to mohli aj potom technicky vyriešiť aj v nariadení. Takže veľmi pekne vám ďakujem za možnosť e, sa vám prihovárať. E, pred vami a ďakujem, bolo to pre mňa veľmi osobitý zážitok. Ďakujem pani ministerka, ale žiaľ ste nemohli odpovedať na všetky otázky, ale my vás budeme podporovať. Na rade, tak aby dnes, keď potrebujeme nový, eh, nový motor, v Európe potrebujeme Európu zatraktívniť eh, pre ľudí, aby tu zostali, aby tu bývali, aby tu sme im vytvorili pracovné miesta. A asi by sme naozaj mali na toto využiť kultúru. Takže ďakujem za inšpiráciu. Naozaj ste vytvorili vysokú chuť na to, aby sme boli e, aktívnejší. Ešte tu nám nie je signál, máme mať